Prajem vám príjemné popoludne, dámy a páni. Budem hovoriť po slovensky, takže vás poprosím, dajte si preklad. Um, som veľmi rada, že dnešné popoludne otvárame témou, ktorá v dnešnej dobe je mimoriadne dôležitá. Uh, ide o správu na tému situácie utečeniek a žiadateliek o azyl v Európskej únii. Myslím si, že každý z nás je s touto témou vo svojej krajine v nejakej miery konfrontovaný a o týchto e, témach, o situácii žien, ktoré sa ocitnú mimo, mimo svoj domov, e, sa veľa hovorí aj v médiách, ale určite mnohí z nás máme aj skúsenosti priamo z terénu. E, ja osobne poznám niekoľko, musím povedať, že odvážnych žien a mužov, ktorí cez deň pracujú vo svojom povolaní a v noci chodia pomáhať do improvizovaných táborov kde pomáhajú utečencom a ženám na úteku v ich nelahkej situácii a práve oni mi porozprávali množstvo príbehov práve žien, ktoré možno sa nám to niektorým nezdá, ale naozaj sú na tej ceste za slobodou a za tým šťastnejším životom e, v ohrození. Jeden príbeh sa ma obzvlášť dotkol, kedy um, bola, bola jedna mamička s, s maloletým dieťaťom v spoločnosti muža, ktorá celý čas sa triasla, ktorá sa ani tak nebala o, o zdravie toho dieťatka, ktoré bolo teda, malo, bolo prechladnuté, malo horúčku, ale sa bala inej veci. Totižto ten muž ju nútil sa vydávať za jeho manželku, pretože takto, keď budú akože rodina, tak budú mať ľahší prístup k nejakému ošetreniu ľahší prístup k získaniu starostlivosti, uprednostne ich vo vybavení žiadosti. A táto žena bola pod, pod nátlakom donútená sa vydávať za jeho manželku. Čiže nielen, že tieto ženy prechádzajú traumou vo svojich krajinách, ale ešte aj na tej ceste sú veľakrát zneužívané. A potom, tak ako sa aj píše v tejto správe, musíme dávať pozor na to, aby aj v zariadeniach azylových neboli terčom zneužívania. Ale myslím si, že o týchto témach aj detailnejšie, aj odbornejšie budú hovoriť naši zácni hostia, ale skôr ako im odovzdám slovo, by som chcela dať slovo autorke tejto správy, eh, pani poslankyni Hannibal, eh, ktorá nám predstaví jej vlastnú iniciatívu a potom odovzdám slovo aj eh, ďalším hostkám, ktoré prišli na náš hearing. Takže nech sa páči, máte slovo. No, ďakujem pekne, ďakujem za to, že ste sa všetci zišli na tomto stretnutí dnes vo štvrtok popoludní. Ako ste už počuli, začala by som najskôr tým, že vám približím správu, ktoré som spravodajkyňou. Tá nesie názov Situácia žien ako žiadateľiek o azyl a utečenkyň v Európskej únii. Ako mm, tu už zaznelo, máme tu panel odborníčok, ktoré vystúpia po mojej úvodnej prezentácii. Tieto naše hostky majú e, parompotové prezentácie a celkom ešte poukážu na množstvo veľmi relevantných tém, o ktorých potom budeme môcť diskutovať. Zdá sa, že každý týždeň dochádza k novému vývoju situácie, nové informácie, nové výzvy, ako riešiť situáciu utečencov. Je to téma naozaj rozsiahla a preto je veľmi časovo vhodné, že sa teraz zaoberáme touto správou. Domnívam sa, že situácia utečenky žiadateľek o azyl sa zanedávala do posiaľ. Správa by toto chcela napraviť. Ale nebolo možné obsiahnuť všetko len v tejto jednej správe, najmä keďže sme obmedzení počtom slov, ktoré môžeme uviesť v eh, samotnom texte správy. A odtedy už došlo taktiež vývoju situácie. Minulý víkend bola dosiahnutá dohoda s Tureckom. Ja som sa snažila v správe venovať tomu, čo považujem za kľúčové, čomu čelia e, ženy, utečenky, nežiadateľky o azyl v Európe. Snažila som sa tiež e, v procese vypracovania tejto správy byť v kontakte s rôznymi aktérmi, so zástupcami rôznych organizácií. A chcela som dať slovo aj samotným ženám, utečenkyniam, E, podľa UNHCR vidíme, že ženy a dievčatá predstavujú zhruba polovicu e, celkového počtu utečencov vo svete. Podľa štatistík e, o demografickej diverzite utečencov tieto štatistiky sa veľmi ťažko zhromažďujú, ale vieme, že viac samotených mužov prichádza do Európy v snahe hľadať ochranu ako žien v takejto situácii. Podľa mňa toto naznačuje, že muži, ktorí prichádzajú do Európy, možno nie sú e, celkom všetci odkázaní na pomoc a ochranu medzinárodného spoločenstva e, v porovnaní so ženami. E, takéto rozdiely medzi počmi, počtom mužov a žien žiadateľov o azyl je najmä preto, že ženy nemajú až taký prístup možno k možnostiam podniknúť vôbec takúto cestu. Ženy sa musia venovať starostlivosti o deti, o starších príslušníkov rodiny. Často nemajú dostatočnú finančnú aj inú životnú nezávislosť, aby vôbec mohli odísť zo svojej domovskej krajiny. Ženy, ktoré utekajú, sú často veľmi, veľmi zraniteľné v rôznych ohľadoch Často sú to mladé e, ženy bez prievodu, e, často sú to ženy tehotné s deťmi, často sú to taktiež ženy s postihnutím. A je zaujímavé, e, že násilie založené rodovej príslušnosti často súvisí aj práve s rozhodnutím ženy utiec do svojej krajiny povodu a je veľmi smutné a tragické, že ženy utečenky na tejto ceste často zažívajú násilie využívanie takýchto nebezpečných trás e, e, spôsobuje ženám mnoho problémov, e, veľmi špecifických problémov. Ženy často nemajú inú možnosť len uberať sa takouto nebezpečnou cestou, sú tým vystavené zločincom, prevádzačom, pašerákom a tým sa vystavujú ešte o mnoho väčšiemu riziku. Ja som počula rôzne hrozné príbehy o tom, ako títo prevádzači a pašeráci zneužívali ženy, sexuálne zneužívali ženy na oplátku toho, aby im porúkli miesto na nebezpečnom člne. A preto bezpečnosť žien utečenky nežiadateľov o sa môže zaistiť len, ak poskytneme legálne a bezpečné formy príchodu do Európskej únie pre tých, ktorí utekajú pred prenasledovaním a nebezpečstvom, nebezpečenstvom e, nesmú e, si byť navzájom protikladom otázky bezpečnosti a obhajoby ľudských práv. E, často sa prehliada osobitné postavenie žien, ktoré žiadajú o azyl a Často sa to vníma len cez prízmu skúseností mužov. Napriek tomu, že vznikol európsky azylový systém, postupy v celej EÚ v jednotlivých členských štátoch sú dosť výrazne odlišné. A tiež sú dosť veľké nedostatky v ochrane, ktorú dostávajú ženy v procese uchádzania sa o azyl. Najskôr eh, sa venujem tomu, ako sa pristupuje k rodovej príslušnosti podľa toho, komu sa prisúdi štatút eh, utečenca. Mnoho členských štátov schválilo svoje vlastné usmernenie o rodovej príslušnosti, ale toto nie sú záväzné eh, dokumenty a ich plnenie v praxi nie je dostatočné a rovnomerné. Ja eh, som volala po vytvorení nových celoeurópskych usmernení v tomto smere musíme uznať, že násilie, ktoré sa vykonáva na ženách, často žiaľ páchajú príslušníci ich vlastných rodín, rôzne partnery, manželi a tak ďalej. Medzinárodné právo uznáva, že prenasledovanie e, nastáva vtedy, ak štát nie je schopný alebo ochotný poskytnúť ochranu ženám v takýchto situáciách. Musíme to preto vnímať e, ako aj vertikálnu a horizontálnu dimenziu, najmä v kontexte tvrdení založených rodovej príslušnosti. Je pravdou, že mnoho členských štátov, konkrétne 12, keď som to písala, ešte sa ale nepodpísalo a neratifikovalo istambulský dohovor. A ako iste viete, tento dohovor si vyžaduje, aby štáty interpretovali žiadosti o azyl a o štatút utečenca eh, citlivo z hľadiska rodovej príslušnosti a tiež, eh, aby poskytli prijímacie kapacity a služby ehm, s ohľadom na radovú príslušnosť. Minulý týždeň sme oslavovali Medzinárodný deň boja proti nasilu na ženách. Vzhľadom na povahu e, eh, žiadostí ženy eh, často nemajú konkrétne dôkazy, eh, ktoré by, by mohli podložiť svoju žiadosť. Ehm, ústne svedectvo je o mnoho dôležitejšie pri ich posudzovaní žiadosti, najmä čo sa týka dôveryhodnosti žiadosti. Keď ženy zažili traumu, možno nemajú e, chuť e, alebo odvahu zverejňovať veľmi citlivé informácie, čo ja samozrejme plne chápem. Dopočula som sa od mimovládok, od žien, utečenkyň, že hovoria o kultúre nedôvery, že im jednoducho orgány neveria. To znamená, že pri procese rozhodovania sa nezohľadňuje zložitosť e, takýchto spomienok e, na násilie, na um, ubližovanie a často e, sa zanedávajú takíto žiadatelia, ktorí nemajú dostatok dokumentov, ktorí by mohli doložiť svoju žiadosť a preto chceme, aby sa pracovníci, ktorí sa venujú posudzovaniu žiadosti, viac venovali aj týmto aspektom, aby boli lepšie školení. Komisii sme nedávno adresovali list v kontexte tejto agendy, aby v reakcii na túto utečenskú krizu zhľadnila aj tieto aspekty. A konkrétne napríklad ide o návrh spoločného zoznamu bezpečných krajín pôvodu. Tento návrh nariadenia poukazuje na situáciu žien, ktoré sa uchádzajú o postoj utečenkyne v EÚ. Žiadna krajina sa nemôže považovať za skutočne bezpečnú pre ženy a dievčatá, ak rodové násilie je globálnou pandémiou. Toto sa musí explicitne uznať vo všetkých nových pravidlách EÚ a taktiež musíme rozlišovať medzi situáciou žien a mužov v takejto mm, životnej situácii. Keď sa teraz pozeráme na ženy, ktoré už sú v azylovom konaní, je tu mnoho rôznych zložitých aspektov. Po prvé, ženy, ktoré sa uchádzajú o azyl, musia mať prístup k právnemu poradenstvu ale psychologická trauma a taktiež stigmatizácia, ktorej sú vystavené mnohé ženy v dôsledku násilia, môžu dosť výrazne stiažiť, e, aby právni poradcovia a advokáti získali dôveru e, v tieto žiadateľky. Taktiež e, je často problém oboznámiť sa so všetkými okolnostiami násilia, ktoré boli tejto ženy vystavené a právna pomoc je teda naozaj kľúčová a pričom v členských štátoch e, vo väčšine z nich e, sa uskutočnili škrty v poskytovaní právnej pomoci. A práve tie zraniteľné ženy e, týmto trpia a nemajú inú možnosť len zastupovať sami seba pri odvolávaní. Nedostatok právnej pomoci je tiež problémom v prípadoch zjednocovania rodín. Ja som to priamo zažila v Veľkej Británii na konkrétnych prípadoch. Niektoré odporúčania, ktoré predložím o svojej správe, zahrňajú aj nasledovné právo požiadať o ženu tlmočničku a taktiež e, ženu, ktorá bude viesť pohovor, tiež dostatočné školenie tých, ktorí vedú tieto pohovory, aby si boli vedomí mnohých aspektov násilia a obližovania. Ďalej, čo sa týka podmienok prijímania takýchto žien, e, mnoho aspektov, ktoré súvisia s podmienkami prijímania, by sa malo viac zohľadňovať. Napríklad rodovo špecifický druh e, odbornej prípravy e, pre pracovníkov, e, ktorí pracujú v týchto príjmacích centrách s ohľadom napríklad na, na rôzne druhy násilia, ktorým sú tieto ženy vystavené, taktiež um, rodovo oddelené um, možnosti um, ubytovania pre ženy a mužov, a tiež osobitné možnosti príjmu pre tehotné ženy. Um, a tak ďalej. Domnievam sa, že zraniteľné osoby by nemali byť zadržiavané a zadržiavanie ako také by sa malo využívať len ako úplne posledná možnosť. Často sa prehliada násilie, ktoré zažívajú ženy ako utečenkyne, keď už sú v Európskej únii. Toto násilie možno e, pochádza od ich partnerov, iných utečencov a žiaľ niekedy pracovníkov, ktorí sú tam na to, aby im pomáhali v skutočnosti. A toto Európska únia rozhodne môže a mala by okamžite zmeniť. Chcela by som sa ešte vyjadriť k integrácii, ak dovolíte. Takže Ženy utečenkyne čelia špecifickým výzvam a taktiež čelia diskriminácii a tým pádom sú ešte viac ohrozené sociálnym vylúčením, násilím a chudobou. Mnohé ženské utečenkyne žijú pod hranicou chudoby, čo týka ich príjmu a to vrátanie žien, ktoré majú často narodené bábetko alebo tehotných žien. A ženy skutočne majú na obrovské prekážky, čo týka zamestnávania a tu je kľúčovou starostlivosť o deti. A členské štáty by mali teda lepšie využívať e, európsky, európske fondy súdržnosti, aby podporovali integráciu na pracovný trh? Starostlivosť o deti je kľúčová a toto vlastne ženám utečenkyňam umožní sa zúčastniť e, na spoločnosti a toto malo byť našou prioritou. Momentálne sa sústredujeme na núzovú situáciu, humanitárnu situáciu v Európe a v susediacich krajinách, ale teraz už musíme začať plánovať, aby sme mohli zaručiť úspešnú integráciu týmto ľuďom. A videla som skutočne veľmi zlé štatistiky. Od hrozných útokov v Paríži minulý mesiac o 300 narastla miera rasistických útokov v Londýne. A mnohé z týchto útokov cielili práve na ženy. Takže členské štáty majú povinnosť podporovať e, prostredie, ktoré by vítalo týchto, ktorí hľadajú medzinárodnú ochranu a musia bojovať proti hroznej diskriminácii. Milióny ľudí teraz e, prechádzajú bezprecedentnou humanitárnou krízou a čo sa týka našej reakcie na migráciu a na utečeneckú krízu, musí, e, naša reakcia musí byť taká, že budeme braniť ľudské práva, zavedieme príslušné opatrenia a budeme mať dobrý holistický prístup. Skutočne je to hrozná humanitárna kríza, ktorej Európa teraz čelí a to v nás vyvoláva veľké obavy. Nerovnomerné e, rodové vzťahy sa ešte znerovnomernia a e, toto ešte viacej komplikuje situáciu. Ale tlak na členské štáty, čo sa týka utečencov, by nemal spôsobiť e, to, že ženy a iné ohrozené skupiny nedostanú sa starostlivosť, na ktorú majú nárok. A teraz tu máme taktiež príležitosť e, vytvoriť si udržateľnejšie politiky, ktoré budú v budúcnosti lepšie fungovať. Musíme byť odolnejšie a premýšľať strategickejšie, aby sme ženy utečenky, nežadateľky o azyl v budúcnosti mohli lepšie chrániť, pretože táto otázka len tak nezmizne zo dňa na deň. A predovšetkým starnúca populácia, demografické výzvy spôsobujú, že musíme e, pridať novú pracovnú silu v členských štátoch a preto by sme mali vítať utečencov a hovoriť o ich potenciálnom e, pozitívnom príspevku a taktiež žien utečenkyň k našim spoločnosťam. Ja si myslím, že táto správa, ktorej som spravodajkyňou, je príležitosťou zmeniť európsky prístup k azylu a e, ženské práva sú, by mali byť v jadre tohto prístupu. Ďakujem veľmi pekne a naozaj za veľmi dobrú správu, komplexnú správu ktorá nás teda upriamuje nielen na tú pomoc, ktorú by mali sme poskytnúť ženám v núdzi, ale e, minimálne, aby sme zabezpečili to aj v našich členských krajinách, aby nevznikala atmosféra strachu a atmosféra nepríjmania, pretože to je to, čo možno je v niektorých krajinách najväčším problémom. Takže teraz by som odovzdala slovo našim expertkám, ktoré prišli um, z viacerých inštitúcií. Ako prvá e, vystúpi pani Andrea Fonkeman e, z UNHCR a bude hovoriť na tému, ako ochrániť ženy a dievčatá počas tejto utečeneckej krízy z perspektívy UNHCR. Nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Um, thank you for uh, the opportunity to UNHCR. Takže ďakujem, ďakujem, že dali UNHC príležitosť predniesť náš pohľad na ochranu žien a dievčat uh, v súčasnej núzovej situácii. My sme čítali uh, iniciatívnu správu pani Hany Bol a bola veľmi zaujímavá. Podporujeme jej analýzu ohľadom rozdielov, ktoré momentálne existujú a taktiež príslušné odporúčania Zatiaľ e, v roku 2015 e, do Európy prišlo 880 e, osôb, 880 tisíc a 150 tisíc z toho do Talianska, prišlo, teda títo ľudia prišli po mori a viac než 40 sú ženy a deti. Okrem toho, že sú vystavení zneužívaniu a vykoristovaniu tak eh, taktiež majú ťažkosti na svojej ceste do Európy. Tam taktiež sú ohrození, ale aj potom, keď sa dostanú do Európy. Ako viete, tak sú tam trasy, ktoré väčšinou utečenci využívajú, ale momentálne, keďže sú e, zvýšené kontroly na hraniciach a taktiež sa prebuje národnosť, predovšetkým na hranici medzi Gréckom, bývalou e, Slovenskou republikou Macedónskou a taktiež Slovinskom, Chorvátskom, sa dá očakávať, že tie trasy sa budú meniť. No a ľudia, ktorí nepochádzajú zo Sýrie, z Afganistanu alebo z Iraku, tí ostanú na hraniciach čakať. Vieme, že teraz na grécko-macedonskej hranici sú jednoho ľudí, medzi nimi svoje ženy a deti. A to je pre nich hrozná situácia, pretože sú často na miestach, ktoré nie sú vhodné na takýto pobyt a sú nebezpečné. A niekedy dostávajú dispozícia napríklad autobusy, aj UNHCR tak urobilo, ale je veľmi málo ľudí, ktoré to využijú, ktorí to využijú a vrátia sa do Aten väčšina z nich jednoducho zmizne z hranice. A narasta tam napätie medzi tými, ktorí tam ostali a neodišli. Chcem vám len ukázať štatistiky rýchlo. Víte, že v Grécku e, tam bol to najväčší nárast. V októbri teraz už tých ľudí prichádza menej a to možno preto, že EÚ diskutuje s Tureckom, ale aj sa zhoršili poveternostné podmienky a sú tu ďalšie faktory, ktoré naďalej analizujeme, pretože teda robíme pohovory s ľuďmi, ktorí prišli na tieto hranice. Čo týka tých národností, tak sú tam ľudia zo Sýrie, potom Afganistančania, e, ľudia z Pakistánu a z Iraku hlavne. Keď sa pozrieme na Taliansko, tak tam je to trochu iné, trochu iné národnosti, väčšina ľudí z Eritreji, z Nigérie, zo Somálska a zo Sudánu. Takže mali by sme si uvedomiť, že ženy ako také nie sú mm, úplne zraniteľné, ale ženy takéto, ktoré sú na cestách a často sú mm, bez prievodu, tak tie sú predovšetkým zraniteľné, sú rôzne vykoristované, zneužívané, sú napadané sexuálne. Taktiež sú ohrozené v preplnených príjmacích centrách aj v tzv. tranzitných krajinách alebo e, v cieľových krajinách, taktiež na autobusových staniciach a napríklad pri ceste, ale predovšetkým na hraniciach, keď tam zostanú a nemôžu ďalej pretože tam to nie je prispôsobené na ubytovávanie týchto ľudí. UNHCR má e, personál na mieste v tých zasiahnutých krajinách, kde prichádza veľa utečencov a migrantov a máme správy o ženách a deťoch, ktoré, a vlastne chlapcov, ktorí musia e, mať sexuálny styk s pašerákmi alebo pretože chcú pokračovať, ale často napríklad nemajú peniaze, aby to zaplatili peniazmi. A preto UNHCR, e, výbor pre, výbor e, ženské práva, nedávno sa vydali na misiu, aby sme riešili túto situáciu na Západnom Balkáne a v niektorých európskych krajinách a neskôr vám prenesieme e, naše poznatky z tejto cesty. Ďalší jav, ktoré sme tam zistili, to sú mladé dievčatá, ktoré sa musia vydať nielen v utečeckých táboroch okolo Sýrie, ale aj v cieľových krajinách v Európe. Počuli sme, od e, rôznych ľudí a taktiež od príslušných služieb, že tieto dievčatá boli vyslané svojimi rodičmi, pričom tí rodičia dúfali, že v utečenských táboroch budú bezpečné, ale vidíme, že e, žen, tieto dievčatá často potom sú vydávané za niekoho, kto už sídli v Európe a toto v nás vyvoláva veľké obavy. Mali by sme to riešiť, pretože v mnohých prípadoch je vek týchto nevies nižší, než je povolené pre, e, pre sobáš. Takže v podstate je to nelegálne a mali by sme tam vykonať nejakú štúdiu a hodnotenie, aby sme zistili, ako to riešiť. Niekedy môžu byť tieto dievčatá potom e, rozvedené od svojich manželov. Ďalej, rozdelenie e, rodín. My v podstate celý deň aj noc pracujeme na tom, aby sme zabránili rozdeleniu rodín a snažíme sa zaručiť e, vypatranie tých chybajúcich členov rodiny, aby sa tá rodina mohla znovu zjednotiť. Ďalšia veľká výzva, to je bezprecedentné, napriek tomu, že UNHCR má dlhé skúsenosti novým javom je to, že e, zraniteľní ľudia, alebo všeobecne ľudia nechcú byť identifikovaní a ako zraniteľní. Môžete tam mať nevydaté e, ženy, e, dievčatá, malé deti, ktoré sú tam úplne sami a oni povedia, nie, ja patrím tieto skupine ľudí, ale toto je môj príbuzný. A zároveň sú tým pádom, je tam tým pádom šanca, že budú tieto ľudia zneužívaní Takže oni nehľadajú oficiálnu ochranu. A toto je veľká výzva. Ďalej, ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, hovorila to mať pani Hannibal vo svojej správe, je príjmanie. Je tu otázka, či štandardy azylového aký aj spoločného európskeho azylového systému môžu byť v podstate ponechané v praxi v tejto situácii, pretože mnohé recepčné centrá sú preplnené, a to nielen v tranzitných krajinách, ale v krajinách, v cieľových krajinách. A často napríklad dievčatá nechcú byť oddelené od napríklad dospelého mužského príbuzného. Článok 18 odsek 9 e, príslušné smernice hovorí, že pokiaľ je príslušný príjmací e, systém k dispozícii, tak členský štát môže na určitú dobu poskytnúť e, teda zaruče, môže zaručiť dodržiavanie základných práv, ale čo sú to tie základné práva alebo potreby je tu napríklad e, čistá voda alebo jedlo, alebo tu hovoríme aj napríklad o oddelenom priestore e, na e, nocovanie pre ženy a deti. Takže to je tá otázka. Ďalej, čo sa týka relokácie, zraniteľné osoby by mali byť prioritizované. Otázka je, ako to urobiť v praxi s týmito všetkými ľuďmi, ktorí nechcú byť identifikovaní ako zraniteľní. Takže musíme dosiahnuť, aby ľudia nám verili, aby prechádzali hotspotami, ale problém s hotspotami, ako asi viete, je, že momentálne pracujú príliš pomaly a neprebia to tak, ako sme očakávali, takže tam je prižveľa aj taktiež potenciálnych kandidátov. No už tu sa vraciam k otázke príjmania. Títo ľudia potrebujú riadne prijatie a musíme vždy brať do úvahy aj e, genderové hľadisko, rodové hľadisko. Len aby ste mali predstavu. Koľko miest sa ťa dispozícii 23. novembra? Je to 3260 e, miest zo 160 Mali sme zatiaľ 29 osôb, ktoré e, relokovali e, z e, Talianska a potom 39 z Grécka. Takže ďalej, aké mali problémy, členské štáty majú problémy s kvótami. Tu je otázka, či členské štáty dodržia svoj, svoj záväzok, že budú relokovať ženy, ktoré sú traumatizované, že, pretože e, boli sexuálne napadnuté, či budú zohľadňovať predovšetkým zraniteľné osoby. Samozrejme je dôležité, že, že dobre je tu kritérium e, národnosti, ale sú tu aj ženy z iných e, krajín, ktoré, v ktorých napríklad sa praktikuje Ehm, tzv. ženská obriezka. Takže aj tieto kritéria musia byť potom zohľadňované. Ako som povedala, problém je to, že ľudia ne, niektorí nechcú spolupracovať, takže čo s nimi? Máme obmedziť ich osobnú slobodu, máme ich zadržať, alebo tu máme ľudí, ktorí majú byť relokovaní, potrebujú medzinárodnú ochranu. To je ďalšia dilema. Ďalej stručne k odporúčaniam, a to už je záver. Ženy by mali mať ženy a dečatá, ktoré sú ohrozené, mali mať prístup, prioritný prístup do hotspotov, aby sa zaručila riadna identifikácia, taktiež mali byť riadne prijaté, to je zásadná podmienka. A na týchto miestach potom by mali byť príslušné informácie ohľadom rôznych možností, pričom by sa vždy mal, malo zohľadniť rodové hľadisko. Členské štáty musia vedieť, že zadržanie je až poslednou možnosťou a to taktiež je v súlade s usmerneniami UNHCR, že ženy, ktoré sú tehotné alebo boli e, obeťami sexuálneho násilia, že by nemali byť zadržiavané. Čo sa týka skúmania národnosti, tak je treba dodržiavať princíp nenavracania, predovšetkým čo týka žien a dievčat pochádzajúcich z, z krajín, kde sa praktikuje tzv. ženská obriezka. A taktiež sa tom hovorí v správe pani Hannibal. Taktiež by mali mať prístup k ženským tlmočníčkam a e, k ženským osobám, ktoré s nimi vedú pohovor. E, tieto ženy mali byť e, riadne identifikované, aby sa zistilo, či potrebujú medzinárodnú ochranu. A to už je záver môjho prejavu. Taktiež podporujeme to, čo povedala pani Hannibal, že potrebujeme viac legálnych spôsobov, ako sa dostať do EÚ, vrátanie pre žien, to znamená presídlenie, humanitárne e, presuny, potom nejaké akcie organizované komunitou a tak ďalej. Takže je dôležité zdôrazniť, že tu pokiaľ máme regulovaný systém, tak môžeme oveľa lepšie kontrolovať, kto k nám prichádza, než môžeme teraz. No a ďalej iniciatíva Európskej komisie, že by bolo treba vyvinúť taktiež e, e, rodové usmernenia, pretože toto je taktiež dôležitý aspekt. A chceme taktiež odporučiť, aby tieto usmernenia riešili otázku mužov a chlapcov. Thank you very much. And before I give the floor... Ďakujem veľmi pekne. No a predtým, než znam slovo pani Rally, rada by som privítala dve skupiny návštevníkov zo Švédska a Talianska. Vítame vás medzi nami. No a teraz, pani Rajli máte slovo. Vy ste eh, z Ženevy, z ženskej utečeneckej komisie. No a vy budete hovoriť o ochrane utečenikyň v Európe. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, ja som Rachel Riley, e, e, som zastupňou e, v Ženeve. My sme výskumnou a advokátskou organizáciou. Chceme zlepšiť životy ľudí, ktorí sú, ktorých život je postihnutý konfliktami. Vykonávame hĺbkový výskum a prieskum a zverejňujeme naše zistenia a no, predkladáme odporúčania na zmeny. Pracujeme na mnohých otázkach od prevencie a reakcií na e, sexuálne a rodovo podmienené násilie, prístup k živobytiu pre ženy a dievčatá, prístup k sexuálnemu reproduktívnemu zdraviu a starostlivosti, štátna príslušnosť a práva migrantov. Nuž no, dôvod, prečo som dnes prišla. Eh, ja mám kanceláriu v Ženeve, ale uh, eh, nerobíme eh, veľa práce v Európe, ale od 1. novembrového týždňa a 1. novembrový týždeň sme sa zúčastnili hodnotiace misie z, spolu s kolegami z UNHCR. Viem, že je tu aj uh, z UNFPA No bola to naša spoločná iniciatíva, aby sme sa zaoberali rizikami ochrane, ktorým čelia ženy a dievčatá počas súčasnej krízy a predložite odporúčania na základe našej spoločnej, našej spoločnej skúsenosti o posilnení ochrany pre dievčatá a ženy. Hodnotiaca misia sa zaoberala podmienkami života žien a dievčat v Grécku, v Aténach. Navštívili sme teda Atény, dva ostrovy a rovnako sme boli v bývalej Jugoslovanskej republike Macedónsku, kde sme navštívili hlavné mesto Skopie, ako aj Gevgelievo e, na macedónsko-gréckej hranici a Tavanovše e, na macedónsko-srbskej hranici. Takže, tak ako uh, už dnes sme počuli, toto je bezprecedentná utečenecká kríza, počet eh, utečencov a migrantov rôznych eh, národností. Eh, cestujú veľmi rýchlo a cez mnohé krajiny a preto je to rozdielná kríza, aké sme poznali doteraz, vyžaduje si koordinovaný a, politický prístup a humanitárnu reakciu, pretože a, utečenci majú strach, že hranice sa zatvoria, a tak sa vám ponáhľajú na ceste do a, Severnej Európy a nespomalilo sa to ani príchodom zimy. Uvediem príklad eh, pocitu, pani Havlisti, po, počuli sme, jedna, ktorá cestuje cez Grécko, bola 9,5 mesiac tehotná, už v podstate rodila, ale ona chcela pokračovať na ceste a preto, len keď jej rodina ju dokázala presvedčiť, aby išla do nemocnice, eh, tak eh, súhlasila s porodom v Grécku, ale po prvých hodinách po porode ona a jej dieťa opustili nemocnicu a pokračovali na ceste. My máme obrovské obavy a strach, ako povedala kolegyňa z UNHCR, z toho, že keď sa hranice začnú zatvárať, tak nebudú žiadne koordinované plány kontingentov na to, aby utečenci, ktorí nie sú zo Sýrie a ktorí sa zasekli na tých problematických miestach, mali prístup k bezpečnej a adekvátnej humanitárnej pomoci. So the premise from which we... Takže premisa, z ktorej chceme vychádzať, nejaká IASC, čo je hlavným orgánom organizácie sem pre koordináciu, vydal nové usmernenia o prevencii a zmienenia GBV. No a usmernenia hovoria, že všetky, všet, všetok humanitárny personál musí si uvedomiť, že rodovo podmienené násilie je opakované. Treba to e, brať ako závažný problém a musia prijať všetky kroky bez ohľadu na prezenciu alebo absenciu konkrétnych e, dôkazov. No a to je skutočne aj naše, naše hlavný signál. My musíme e, uznať, že rodovo podmienené násilie sa deje, ženy a dievčatá mu čelia, aj keď nemáme údaje, aby sme to dokázali. Musíme vychádzať z tejto veľmi dôležitej a naliehavej premisy. Zistili sme e, počas našej 7-dňovej misie a môžeme len potvrdiť, že ženy, ženy a dievčatá a utečenci čelia veľkým rizikám, no a súčasná reakcia vlád, mimo vládok a organizácií e, občianskej spoločnosti nie je dostatočná. My sme sa stretli so všetkými formami e, násilia, ktoré bežne vydávame v krízach, domáce násilie, sexuálne zneužívanie, sexuálne zastrašovanie, fyzické násilie a obchodovanie s ľudskými bytostiami. No a zistili sme, že toto, tieto násilie sa zameriava na tie najzraniteľnejšie skupiny vrátane slobodných žien, ktoré e, cestujú samotné, ženy, ktoré cestujú samotné alebo s deťmi, tehotné ženy alebo dojťažace ženy, a mladé dievčatá, mladé vydaté dievčatá, niekedy s novorodencami a ľudia s postihnutím. Veľmi typickou reakciou, v ktorou sme sa stretávali počas výskumu, bolo, že, že neexistujú prípady rodovo podmieneného násilia. No a náš tým expertov, keď sme prišli do Grécka, tak takmer okamžite našli mladú ženu zo subsahárskej Afriky, ktorá cestovala sama do, Afri- do Nemecka. Ona utiekla pred politickým prenasledovaním e, z svojej krajiny pred mesiacom a na ceste do Grécka e, dvakrát bola znásilnená, po krát na to, aby získala falošný pás a po krát e, za výmenou za miesto na lodi v Grécku. Ona spala vonku v gréckom prístave bez akéhokoľvek súkromia alebo ochrany alebo informácií o tom, aké služby má k dispozícii a bez toho, aby bola zaregistrovaná a nedostala ani e, žiadnu formu pomoci. Takže naše zistenia ukazujú, že napriek dôkazom GBB, ktoré sme zistili takmer okamžite, po príchode do všetkých krajín, tak sme nevideli e, žiadne dôkazy o programoch prevencie rodovo podmieneného násilia. Nuž a miesta, kde sa zdržujú utečenci, hlavne na gréckých ostrovoch, nesplňajú ani minimálne štandardy na zmiernenie rodového násilia. Takže v, vo veľmi preplnenom utečenskom tábore neboli oddelené toalety pre mužov a žien, ženy iracká žena, ktorá tam eh, bývala, povedala, že sa cíti veľmi nebezpečne eh, cestou na toalety alebo v sprchy alebo v sprchách. A eh, ako povedala kolegyňa z UNHCR, to je minimálny štandard na prevenciu proti rodovo podmienenému násiliu. To sú oddelené toalety a sprchy. Nie len, že sme zistili, že nie je tu žiadne žiadne programy prevencie, zistili sme, že neexistuje ani žiadne reakcie na GVB, čiže nie sú žiadne programy na pomoc a to a to napriek presvedčujúcemu postoju všetkých všetkých aktérov mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti. Um, oni to vedia, že toto násilie neexistuje a že ako keby to neexistovalo. Takže my sme zistili, že humanitárni aktéry len veľmi pomaly uznávali, že sa to deje, a neexistujú ani žiadne vedomosti a informácie o tom, kde sa poskytuje pomoc, no a hm, takmer neexistujúce služby. No a opätovne náš tým sa stretol za mladou ženou, e, s dieťaťom. E, e, jeden muž je na ceste, skonfiškoval všetky dokumenty a peniaze, sexuálne ho zneužíval. Ona bola v šoku a nemala prístup k žiadnym informáciám, poradenstvu alebo podporným službám. Takže naše odporúčania, naše hlavné odporúčania alebo hlavné odporúčanie je také, že na to, aby sme lepšie chránili ženy a deti, potrebujeme lepšiu koordináciu nielen medzi národnými a miestnymi orgánmi, ale aj medzi jednotlivými krajinami. A treba lepšie koordinovať prácu mimovládnych organizácií. My sme zistili, že momentálne väčšina akcií je limitovaná hranicami a treba mať lepšiu spoluprácu. To tiež znamená výmena, výmenu informácií medzi členskými štátmi. To znamená, keď žena je Eh, znásilnená v Grécku a navštívi doktora v Grécku, treba, aby informácie cestovali s ňou tak, aby mala eh, prístup k službám eh, v krajinách, cez ktoré prechádza. Teda nevyhnutná je lepšia cezhraničná spolupráca. Rovnako potrebujeme vyškolený personál, potrebujeme personál vyškolení na problematiku rodovo podmieneného násilia. Potrebujeme lepšie spolupracovať s skupinami a občianskou spoločnosťami, vládnymi organizáciami. Potrebujeme lepší prístup k tlmočníčkám, ktoré uľahčia komunikáciu. Takže je skutočne dôležité, aby sme mali vyškolených expertov priamo na mieste, aby sme dokázali lepšie zareagovať na situáciu. Na záver potrebujeme zaistiť, že pre ženy budú poskytované náležité adekvátne služby. No a to skutočne znamená, že potrebujeme z hľadiska povahy tejto krízy, kvôli tomu, že ľudia cestujú veľmi rýchlo, tak personál musí šíriť informácie priamo na mieste o pomoci. Potrebujeme mať bezpečné priestory pre ženy a dievčatá na tranzitných miestach a v nemocniciach potrebujeme príslušné zariadenie, tak aby ľudia k nemu mali okamžite prístup a hlavne v situáciách, e, keď sa nezastavia nepôjdu do nemocníc. Takže e, musíme byť reaktívnejší kvôli rýchlemu pohybu počas krízy. No a na záver by som rada e, citovala z usmernení, sa hovorí, že nekonanie proti GVB znamená zlyhanie humanitárnych aktérov, aby splnili e, základnú zodpovednosť na ochranu a podporu e, práv postihnutej populácie. To znamená, že pokiaľ sa nám nezačne dariť a nezačneme pomáhať týmto ženám a devčatám, tak e, my zlyhávame v našej povinnosti poskytovať pomoc. A sa zodpovedne. My vítame správu a návrh uznesenia, ale dúfame, že niektoré z týchto špecifických odporúčaní o tom, ako lepšie reagovať na túto formu násilia v kontexte tejto kríze, krízy bude integrovaná do odporúčaní návrhu uznesenia. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som chcel len povedať, že správa z hodnotiacej misie bude k dispozícii na odchádzajúcich dňoch. Ďakujem pekne. Thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne ďalším rečníkom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 very much for inviting me. And... Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujem za pozvanie našej organizácie, aby vystúpili dnes na toto, tomto vypočutí. Um, my sme veľmi radi, že výbor FAM sa tak zaujíma o utečenkyne a to už 10 ročia. Rovnako by sme radi privítali správu pani Hannibal, o ktorej sa dnes hovorí. Rada by som začala tým, že sa zaraz budem zaoberať jedným konkrétnym aspektom tejto správy a to uh, je asilové, asilové konanie. Nože ženy, ktoré sme počuli, prišli do Európy a skončili v krajine, kde žiadajú o azyl. Oni budú musieť prejsť a, a procesom žiadosti o azyl. A ja som rada, že v správe sa hovorí tiež o viacerých e, postupoch, konaniach, opatreniach, ktoré že nám pomôžu. Takže ja teraz prejdem a e, vysvetlím 5 procesov a e, ich odôvodnenie a ako pomáhajú ženám, keď žiadajú azyl v Európe. E, prvé je právo na žiadosť o ženu, a ženu úradníčku. No a iste si viete predstaviť, že pre ženy je oveľa jednoduchšie hovoriť so ženami, keď hovoria o sexuálnom násilí, nútených, nútených svadbách alebo mrzačení pohľadných orgánov. My sme vykonali výskum, ktorý a tento výbor vydal správu o o podmienených žiadostiach o azyl v roku 2012. Boli to z výsledkov práce 5 MVOčiek v Európe vrátane Asylum 8. Bola to komparatívna analýza, kde sme sa zaoberali 9 členskými štátmi a zistili sme, že vo väčšine z nich poskytujú ženu úradníčku na vyžiadanie, ale neposkytujú vždy ženu tlmočníčku. A samozrejme, ženy často nevedia, že môžu požiadať o, o úradničku, keď žiadajú azyl. A ďalším je poskytovanie starostlivosti o deti počas screeningu a pohovorov. Už belgické orgány poskytujú starostlivosť deti už viac ako 10 rokov. To znamená, že ženy s deťmi si nemusia vybrať medzi traumatizáciou svojich detí alebo tým, že nepovedia všetko, čo by mali povedať pri eh, azylovom pohovore. No a vo Veľkej Británie viac ako polovica úradníkov eh, úradov už má eh, už má zodpovedné osoby na starostlivosť o deti, ale stále to nie je dostatok. Tretím konaním je, alebo súvisí so školenia pre úradníkov a tlmočníkov vo vzťahu k traume ja k tomu sa vrátim ešte neskôr ďalej. Poskytovanie poradenstva a piata vec to je poskytovanie informácií o azylovom konaní. Možno sa čudujete, pýtate sa, čo znamenajú tie obrázky. No už vo Veľkej Británii máme kampaň, ktorá sa nazýva Protection Get kampaň a snažíme sa, aby ministerstvo vnútra zaviedlo všetky tieto zaviedlo všetky tieto postupy do pra- praxe. No a spolupracujeme s jednou umelkyňou, ktorá vypracovala, vypracovala tieto logá. No už ministerstvo zahraničných vecí a pracuje so všetkými týmito postupmi na ďami, o ktorých som hovorila, ale nevybrali sme ich len náhodou. Má to svoje dôvody, no a to je, že všetky sú uvedené v troch rôznych medzinárodných protokoloch. Prvý je medzinárodný protokol, o vyšetrovaní a dokumentovaní sexuálneho násilia v konfliktoch a vyšlo to z globálneho samitu pod vedením Angeliny Jolie a Williama Heiga, ministra zahraničných vecí Veľkej Británii v Londýne minulý rok v lete. No a myslím, že trochu ironické, že opatrenia, ktoré sú uvedené v tomto protokole, môžu byť poskytnuté ženám, ktoré sú obeťami znásilnenia, ako vojnová zbranie v Kongu alebo Somálsku, ale nemôže byť zaručené pre tú istú ženu, ak sa vydá na cestu do Európy a požiada o azyl v Európe. Ďalším protokolom eh, je eh, smernica EÚ o obetiach, ako iste viete, pred troma týždňami vstúpila do platnosti, no a eh, je napísaná hlavne pre ženy, ktoré sa stali obeťami zločinu a sexuálneho násilia v Európe. Vieme, že Ehm, by to mohlo fungovať tiež pre ženy, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia v krajinách za hranicami Európy, keď prídu do Európy a žiadajú ochranu. A tretia, tretí protokol je OSN. Je to e, konvencia e, OSN pre e, ženské práva. Takže všetky tieto dokumenty a protokoly, ktoré som spomenula, ktoré sú uvedené v správe pani Hannibal na strane 9, ak ich hľadáte, no a kto je v týchto protokoloch, takže má to právny základ. V medzinárodnej legislatíve, ale nie sú uvedené v azylovom systéme v Európe. A prečo teda tieto opatrenia sú také dôležité? Dôvod v súvisí so správou, ktorú ste zverejnili vy a ktorá konštatuje, že dôveryhodnosť je e, dôvodom zamietania množstva žiadostí žien a hlavný dôvod, prečo ženy nezískavajú azyl, pretože im jednoducho neveria. A tu aj vo vašom dokumente sa hovorí o aspekte dôveryhodnosti, ich výpovede. Otázka dôveryhodnosti nielen no, sa objavuje v európskej správe, ktorú ste zverejnili vy, ale tiež sa o nej hovorí aj v správe UNHCR, ktorá sa tiež venuje otázkam vyhodnocovania dôveryhodnosti a tiež vplyvu a tiež náš výskum zistil, že e, keď bola že nám zamietnutá žiadosť, bolo to preto, že im jednoducho neverili a že toto zamietnutie bolo potvrdené aj po odvolaní. Bolo to preto, že potom následne azylový sudca e, využíval iný mechanizmus a takéto ženie potom veril v e, v prípade žien je tiež o mnoho pravdepodobnejšie, že po podaní odvolania je e, rozhodnutie vo veci vašej žiadnosti zmenené, pretože sa vychádza z iného mechanizmu. U mužov takýto veľký rozdiel nefiguruje. Objavuje sa to okrem iného aj v knihe rody v utečeneckom, rodová príslušnosť v utečeneckom druhu legislatívy a tu sa tiež e, v ďalšom dokumente e, v školiacom manuáli pre hodnotenie dôveryhodnosti um, hovorí o presne tejto problematike. E, toto bude prístupné všetkým poslancom, ktorí o to prijavia záujem. Existujú teda tri prepojené faktory, ktoré e, dosť stiažujú situáciu dôveryhodnosti žien. Poprvé, dôkazy, konkrétne dôkazy e, pri rozhodovaní e, sa príliš prihliada e, na konkrétny štandard dôkazov, ktoré takéto ženy poskytujú a to je čiastočne preto, že je pre ženy zložitejšie získať konkrétne dokumenty, ktorými by podložili svoju žiadosť o azyl. Napríklad muž, politický aktivista, možno má nejakú členskú kartu, má pri sebe fotografiu, na ktorej je znázornený na rôznych demonstráciách, ale ak alebo ak eh, pôsobil ako politický aktivista, mohol poskytovať eh, útočisko potraviny rôznym iným aktivistom, ale žena, eh, ktorá uteká pred násilím nemá takéto dôkazy k dispozícii, nezíska certifikát iba preto, že bola obeťou násilia a pretože nemá takéto dôkazy, Um, všetko je to založené iba, ja, iba na jej svedectve a to zase úzko súvisí s traumou, ktorú tieto ženy museli zažiť a tiež hanbou, ktorú pociťujú pri e, vykresľovaní skúseností, ktorými museli prejsť. Ich svedectvo je preto často nekoherentné, nekonzistentné, má rôzne medzery a následne tieto tri faktory sa skombinujú a to spôsobuje, že nám veľké ťažkosti eh, v získaní dôveryhodnosti eh, pri pohovoroch. Teda opatrenia, o ktorých eh, hovorím, najmä ak by sa uplatnili všetky, by pomohli tomu, aby ženy mali k dispozícii vhodné hodnotenie svojej dôveryhodnosti. musí sa to uviezť nielen v správe, vo vyhlásení, ale tiež v parlamentnom uznesení. Tieto postupy by totiž mohli pomôcť, že nám prekonať e, nedostatok e, skutočne fyzických dôkazov a znamenalo by to, že ich výpovede by boli koherentnejšie a ucelenejšie. Ak by sa zaviedli tieto opatrenia do praxe, znamenalo by to, že by bolo možné harmonizovať štandardy v celej Európe, ktoré, ako viete, sú dosť odlišné medzi členskými štátmi a tiež by to boli opatrenia, ktoré by sa dali zaviesť aj na celoeurópskej úrovni do opatrení. O tom napokon hovorí aj pani Hannibal vo svojej správe. A tiež e, ženy musia mať k dispozícii e, dostatočné e, dôveryhodné hodnotenie svojej výpovede a musia mať k dispozícii dostatočnú pomoc. Toto hodnotenie dôveryhodnosti totiž je kľúčové pre ženy, e, ktoré prichádzajú do Európy a hľadajú tú ochranu pred prenasledovaním a násilím, mu boli vystavené. Ja by som teraz e, prevzala predsedanie, ak dovolíte. Dala by som e, slovo štvrtej host, otázke. Konkrétne je ňou pani Kristina merkeš siesio ktorá predsedá Združeniu Jala Trapman a prišla e, z Malmo zo Švédska. Bude hovoriť e, o tom, ako sa pracuje e, v prospech integrácie prostredníctvom sociálnych podnikov. Ďakujem za vaše pozvanie. Najmä ma teší, že sa môžem zúčastniť práve tohto stretnutia, pretože projekt sociálnych podnikov eh, vyplynul zo zriadenia a eh, z finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu. Tela Trapman sa snaží pôsobiť v prospech integrácie prostredníctvom sociálnych podnikov. Je to eh, ženské združenie, Mm, ktoré riadia neziskové organizácie a taktiež je do veľkej miery ukázané na účasť e, a na zvyšovanie právomoci žien, pretože sa domnievame, že prospech pre e, ženy je o mnoho dôležitejší ako zisky Um, tiež sa e, snažíme získať e, prospech pre um, región, pre zastupiteľstva a pre všetkých, ktorí potrebujú v Rosengron. Potrebujeme matky, ktoré im sa bude dobre dariť, ktoré sa budú dobre cítiť a ktoré si budú schopné zarobiť na svoje živobytie. Potrebujeme tiež nové pracovné miesta, ktoré nie sú založené na ziskovosti, ale kde je možnosť zúčastniť sa, angažovať sa, a prejaviť e, a tiež e, demokraciu. Cieľovou skupinou Jala Trapman sú ženy, e, ktoré žijú v Rosengard. Je to oblasť nedaleko Malmo s vysokým podielom presťahovalcov a tiež s vysokou nezamestnanosťou. Tiež je tam nedostatok odborných skúseností, pracovných skúseností, aj vzdelania, aj zo Švedska, aj z ich eh, pôvodných eh, krajín. Um, tiež títo ľudia nemajú dostatočnú znalosť švedčiny, um, mm, taktiež eh, boli dlhodobo mimo pracovného trhu. A veľmi často opakovane sú um, na nemocenskej dovolenke, žijú pritom vo Švedsku už mnoho rokov samoposilňovacia spolupráca a vzdelávanie, mm, to si vyžaduje účasť na demokratickom procese a spoluprácu s ostatnými aktérmi. Tiež si to vyžaduje spoločného ducha v podnikaní. My sa snažíme ponúkať týmto účastníčkam eh, interakciu s celým spoločenstvom v susedstve. Tiež ponúkame hodiny švedčtiny, ako aj eh, rôzne školenia v rôznych odboroch. Vidíme už aj pozitívne výsledky E, ženy, ktoré k nám pôvodne prišli s nízkym sebavedomím, e, teraz získavajú hrdosť, e, ktorá vyplýva z ich novonadobudného povolania, tiež získavajú pocit dôstojnosti. Sú to ľudia, ktorí dlhodobo žili vo Švédsku a spoliehali sa na sociálne dávky a teraz sú schopní sami na seba si zarobiť, získavali, získavajú mzdu. Taktiež to boli ženy, ktoré boli dlhodobo um, PN a teraz um, sú spravidla tajení iba veľmi krátko, boli eh, odkazané na eh, lieky a teraz eh, užívajú o mnoho menej liekov. V minulosti mali málo spoločenských kontaktov, teraz práve naopak majú takýchto kontaktov veľa, tak ich zdravie sa výrazne zlepšilo. Nositeľka nositeľ Nobelovej ceny Mohamed Junos nás navštívil, ako vidíte na tejto fotografii. On sa veľmi angažuje v oblasti sociálnych podnikov, preto ho aj spomínam. A ďalšie pozitívne výsledky našej činnosti sa prejavujú v tom, že tieto ženy um, boli v minulosti anonimné a zrazu sú už um, počuté spoločnosti taktiež vo verejnom živote v minulosti väčšina z nich nevolila vo voľbách a, a teraz je to naopak. Väčšina volí. V minulosti ďalej mali e, vo svojej domácnosti veľmi slabé postavenie a teraz sú príkladom pre svoje deti. Predtým sa cítili osamelé a teraz pôsobia v, um, vo svojom miestnom spoločenstve, v svojej komunite a tam pracujú, tam sa angažujú v minulosti e, mali pocit, že sú bezmocné a teraz sa zapájajú do procesu rozhodovania a cítia, že ich rozhodnutia majú dopad. Najprv sme spôsobili iba v samotnom Rosengarte, teraz sme už e, prekročili e, samotnú oblasť Rosengardu a dokonca sme obsiahli až Malmo a zahrneme do nášho programu aj mužov a deti. V minulosti tieto ženy mali pocit, nedostatku hodnoty a teraz e, majú pocit, že sú potrebné a že môžu e, dosiahnuť e, aj zmenu k lepšiemu. Odvetvia Jala Trapan sa týkajú stravovania, poskytujeme obedy, taktiež produkujeme džemy a chlieb, taktiež poskytujeme upratovacie služby, konferenčné služby. Ďalej štúdio. Ponúkame študijné návštevy dennodenne. Tiež poskytujeme rôzne školenia, ako aj provedené návštevy. Tiež sme autormi dvoch kníh. Jednak o Jala Trapan, teda Road to Jala, Cesta do Jala, to je príbeh týchto žien útečenkyň. Eh, A druhá kniha nesie názov Jela Trapan. Podarilo sa nám to. Je to akýsi manuál, ktorý môže používať ktokoľvek v takejto činnosti. Štruktúra funguje nasledovne. Máme teda e, viacero odvetví našej činnosti, máme viacero e, zamestnankyň. Keď sme pred 5 rokmi začínali, takýchto odvetví bolo 8 a teraz, e, o 5 rokov neskôr, je nás 29 a väčšina z zamestnankých pracovníčok pracuje eh, na 75 a vyšší, 75% eh, a vyšší úvezok. Máme dohodu s úradom práce, ktorý eh, poskytuje poradenstvo a pomoc E, novým účastníčkom tohto programu a sú to pracovníčky, ktoré sú absolventkami, tak povediať, z nášho programu z minulosti. E, snažíme sa orientovať na recykláciu a udržateľnosť. E, tiež ponúkame uplatnenie mnohým dizajnérom, podnikateľom. Máme špeciálne dohody tiež s veľkými firmami vo Švédsku. Teraz po piatich rokoch sme uh, už uh, po tretíkrát museli presťahovať naše štúdio, pretože priestory už nám nestačili, potrebovali sme uh, väčšie priestory. V kuchyni ponúkame obedy a tiež uh, rôzne iné stravovacie služby a tam produkujeme aj naše džemy. A ponúkame tiež cateringové služby na rôzne podujatia upratovacie konferenčné služby tu v spolupráci s rôznymi firmami, e, orgánmi štátnej správy, organizáciami e, sa sústredíme najmä na upratovanie kancelárií. Máme zhruba 10 e, stálych klientov. Všetko to, o čom tu hovorím, sme urobili spoločnými silami. To je naozaj podstatné. Tiež sa snažíme neustále rozvíjať. Máme teda mnoho rôznych rozvojových projektov, okrem iného e, cesta JALAS k e, je to spolupráci s Mestským úradom v Malmö a tiež s Verejným úradom práce. Jednodenne, mm, e, pardon, každoročne sa 40 žien vyškolí v oblasti mm, stravovania spolu s našimi jala s e, veľvyslancami, veľvyslankyňami, e, ktoré inšpirujú a informujú o e, aspektoch sociálneho podnikania. Ďalší rozvojový projekt nesie názov Viaziala v Skóne, to je región v južnom Švédsku. A to spolu s ABF Malmo a tiež so sociálnym investičným fondom v regióne Skone chceme tiež spustiť ďalší projekt teda už existujú takéto podobné projekty aj v rôznych iných regiónoch. E, šíri sa to teda aj ďalej. Kniha, podarilo sa nám to, sa predáva aj e, v iných e, komunitách a všetci čelíme tým istým výzvam bez ohľadu na to, z akého mesta alebo krajiny pochádzame. Myslím, že sa nám darí, pretože sa sústreďujeme na to, čo máme spoločné. My ako ľudia napriek rôznym etnickým, kultúrnym či ekonomickým rozdielom a tiež sa sústreďujeme na zdroje, ktoré ženy majú k dispozícii. Nikdy nenúčime ženy k akýmkoľvek zmenám, k zmenám ich situácie. Ponúkame im nástroje a možnosti, aby tak urobili, ak to želajú. Ďakujem za pozornosť. Thank you. I'm sure you'll agree. Ďakujeme pekne. Celkom iste sa zhodneme v tom, že vyjadrenia všetkých odborníčok boli mimoriadne zaujímavé a podnetné pre našu diskusiu. Ešte predtým, ako dáme slovo kolegyňam, chcela by som požiadať pani Kienge, aby sa vyjadrila. Ona je totiž spravodajkyňa v výbore LIBE pre stanovisko k tejto správe. Nech sa páči, pani Kienge. Grazie. Eh, Vi ringrazio dell'invito a partecipare a Ďakujem pekne. Chcela by som sa vám poďakovať eh, za to, že ste ma pozvali, aby som sa zúčastnila tohto vypočutia. Je eh, pre mňa cťou a potešením zúčastniť sa som mi tohto stretnutia. Ehm, s veľkým potešením som sa vypočula všetky prezentácie prítomných odborníčok. Nie som tu z osobných dôvodov, Som tu preto, že sa od vás chcem niečo naučiť a chcem využiť vaše e, svedectvá v mojej správe vo výbore pre občianske slobody. Ide o správu z vlastnej iniciatívy o situácii v oblasti Stredozemného mora, kde je potrebné zaujať holistický prístup k pristahovalectvu. Celkom ste teda chápete, že má pre mňa veľmi vý, veľký význam e, byť tu s vami, vypočuť si vaše svedectvá a potom ich môcť zapracovať e, do svojho stanoviska. Téma, o ktorej tu dnes hovoríte, je mi veľmi blízka. Ja osobne mám pocit, že sa ma to týka. Som poslankyňou Európskeho parlamentu, ale mám aj osobnú skúsenosť. V minulosti totiž som pracovala v oblasti práv žien. Bola som jednou z prvých zastankyň a podporovateľov protokolu Maputa. Je to charta dôstojnosti a nedotknutelnosti základných ľudských práv afrických žien. Nie sme ochotní akceptovať akúkoľvek formu diskriminácie. Táto charta je kľúčová preto, že práve samotné africké ženy ju začali presadzovať v praxi. Oni vedia, aké sú ich potreby a podarilo sa im zapracovať svoje potreby aj do celoafrického dokumentu, celoafrickej charty, ktorú podpísalo 50 krajín a ratifikovalo 28, 54 krajín celkovo je zapojené do tohto procesu. Teda ešte je v tejto oblasti veľa čo robiť. Správa pani eh, Hany Bol veľmi eh, trefne popisuje túto situáciu. Stovky žien a detí v našich členských štátoch eh, sú takejto situácii. Ja teda rozhodne túto správu podporujem. Musíme sa snažiť pracovať spoločne. E, žiadateľky o azyl potrebujú osobitnú ochranu inú ako muži. Na toto musíme pamätať. Vo všetkých e, situáciách, zo všetkých okolností potrebujú mimoriadnú ochranu. Nezabúdajme, že väčšina utečenkyň nežiada o azyl v zahraničí, a to preto, že často ich cesta končí o mnoho skôr, pretože sa stávajú terčom násilia ešte predtým, než sa dostanú do cieľovej krajiny. Ale tie, ktoré sa do cieľovej krajiny dostanú, pre nich eh, azyl eh, nie je žiadnou spásou. Rodové násilie sa totiž eh, deje všade, aj v prechodných krajinách a aj v krajinách, ktoré prijímajú tieto ženy. Teda k násilu dochádza naozaj e, počas celej ich e, cesty. Azylové systémy sú nastavené e, na potreby mužov predovšetkým. A na toto musíme pamätať. Musíme sa snažiť drasticky a zásadne zmeniť náš spôsob vnímania. Musíme aktualizovať eh, našu imigračnú azylovú politiku a tiež musíme zohľadniť eh, rodové problémy. Mm, často je ťažké pre ženy upozorniť na svoje problémy, na svoje potreby. Ženy, ktoré boli vystavené násiliu, eh, často musia dokazovať túto skutočnosť a to je naozaj veľmi ťažké je to ťažké vôbec čo len vysvetliť. Slovne potrebujú nielen útočisko fyzické, ale potrebujú aj psychologickú pomoc. Ženy, ktoré boli vystavené traume alebo iným formám násilia, či tehotné ženy potrebujú osobitnú pomoc. Musíme im poskytnúť takú pomoc, ako presne potrebujú. Musíme im pomôcť tiež v integrácii, musíme im pomôcť, eh, aby získali sociálnu pomoc, aby um, získali vzdelanie, aby získali prácu. Myslím, že vaše vyjadrenia sú naozaj veľmi prínosné v tomto procese. Dokazujú totiž, aká dôležitá integrácia aj prístup k zamestnaniu. Chcela by som ešte spomenúť jednu vec, ak dovolíte. Tá sa objavuje aj v správe kolegyne Hannibal. Musíme ľuďom, ktorí utekajú pred prenosledovaním konfliktami, sprístupniť bezpečné a legálne formy vstupu do EÚ. Toto je zásada, ktorú sme jasne uviedli aj v našej správe z Latin iniciatívy vo výbore Libe. A ešte posledná vec. Práve prichádzam z Burkina Faso, kde som pôsobila ako pozorovateľka počas volieb. Tiež som tieto voľby monitorovala. A bola som tam ako zastupkynia Európskej únie a videla som na vlastné oči, že ženy sú ochotné zapájať sa do diania v spoločnosti, ale chýba im možnosť plnej a plnoprávnej účasti na politickom živote. Sú vylúčené z istých oblastí nemajú možnosť zúčastňovať sa rozhodovania. 14 eh, kandidátov na post prezidenta bolo prezentovaných a pritom iba dve z nich boli ženy um, a tie nemali takmer žiadnu šancu. Ja už som o tom hovorila s rôznymi organizáciami a s rôznymi aktérmi. Máme tu aj eh, analytikov, ktorí sa tejto problematike venujú, ale iba jeden z týchto analytikov sa zaoberá aj rodovými aspektmi. Ženy musia mať plné zastúpenie v spoločnosti aj v demokratickom živote danej krajiny. Hovorila som stručne, chcem sa poďakovať všetkým kolegom. Je to veľmi dôležitá správa, chcem sa vám všetkým srdečne poďakovať. Dúfam, že mi pomôžete prispieť aj k mojej správe. Ďakujem. Oh, thank you very much for that. Um, we're now going to... Ďakujem pekne. Teraz eh, prejdeme k vystúpeniam tieňových spravodajcov. Najskôr pani Koraca Bild. Thank you very much. Uh, I will uh, represent the... Uh, Ďakujem. Ja zastupujem Barbaru Materu, ktorá to bohužiaľ nemôže byť, je spravodaj, sieťovou spravodajkyňou. Ešte by som chcela povedať, že skutočne ma potešili a inšpirovali panelistky a chcem zapracovať do našej práce v parlamente vaše skvelé prezentácie, pripomienky a je dobré, že mimovládne organizácie aj, spo, aj agentúry Spojených národov toľko robia pre ženy a chcem poďakovať Kristine, ktorá prišla zo Švedska. Ja som navštívila Jala Trapan v Malme a skutočne to bolo inšpiratívne. Bohužiaľ, Rosingord to je jedna z najhorších oblastí pre integráciu, prístup e, na pracovný trh. Je to v podstate ako geto utečencov v Európskej únii. A je, sú to veľmi marginalizované oblasti podobné, tak tam môžeme ukázať, ako naša spoločnosť môže byť príkladom a snažíme sa ženám e, dať e, teda väčšiu moc. Takže ďakujeme za vašu návštevu tu v Európskom parlamente. To, o tom odbieham. Chcela som povedať, že kolegyňa Matera vám chce poďakovať. Chcem poďakovať pani Honeywell za skvelú správu. Predovšetkým, čo sa týka e, zohľadnenia vždy rodového hľadiska v dobe, e, kedy e, máme, príjmame veľa utečencov a azylantov, pretože bohužiaľ toto násilie na ženách má veľký dopad na ženy, dievčatá, je tam sexuálne vykorisťovanie, a mrzačenie ženských eh, pohľadných orgánov, to je taktiež dôležitý problém. Eh, hovorili ste, alebo kolegyňa chce ešte zdôrazniť otázku eh, obchodovania s ľudskými bytostiami, pretože často sa obchoduje s ľudskými bytostiami, aby potom tieto ženy boli sexuálne vykoristované nutené k prostitúcii. Taktiež členské štáty musia podpísať a ratifikovať istambulský dohovor ohľadom násilia na ženách a Taktiež potrebujeme viac e, údajov ohľadom žien, želateľek o azyl a utečenkyň. Kolegyňa, si myslím, že je tu veľa bodov, ktoré spadajú do pravomocí výboru LIBE. Napríklad, čo sa týka zahrnutia článku 7, vy ste o tom viacere hovorili, tá otázka odseku 7, to sa týka zoznamu bezpečných krajín. To nemení nič na fakte, že ide vždy o jednotlivé hodnotenia, prípad od prípadu. Napriek tomu, že pochádzate z bezpečnej krajiny, tak je, platí prístup, princíp nenavracania, máte právo požiadať o azyl a musí tam e, podľa e, legislatívy azylového balíčka musí dôjsť preskúmať vášho prípadu, takže tam nejde o nejaké oddelené zoznamy pre ženy a pre mužov. To by bolo celkom komplikované. A kolegyňa taktiež hovorí, že máme azylový balíček, ktorý obsahuje špecifické stanovenia pre zraniteľné osoby, obete mučenia, mrzačenia ženských polovných orgánov, e, znásilnené ženy a obete podobného e, národového násilia a v tom azylovom balíčku sa jasne hovorí, že treba brať do úvahy špecifické potreby. Odsek 10 je dôležité to, o čom ste hovorili, o tých pohovoroch a tlmočníkoch alebo tlmočníčkach pri pohovoroch, aby tam boli osoby ženského pohľavia. Avšak e, nehovorí sa tam o nejakom, alebo kolegy si myslí, že nie je treba e, nejaké školenie navyše, pretože v rámci zilového balíčka už je stanovená potreba školenia. Odsek 9 kolegyňa podporuje transparentnosť a zbieranie príslušných údajov a myslí si, že predovšetkým teraz bude veľmi ťažké, aby členské štáty mali špecifické štatistiky ohľadom pozitívnych rozhodnutí o, azíli, o azile len pre ženy. Ďalej, čo sa týka detenčných, detenčných zariadení. Vy stále hovoríte v texte o detenčných zariadeniach. Takže neviem, či tu nemiešame dohromady príjmacie centra a e, v podstate príbytky pre migrantov. E, nie všetko sú to detenčné zariadenia. Niektoré sú príjmacie zariadenia. Takže to je skôr tá otázka. Ďalej, odsek 14, prístup e, k novinárom, alebo prístup novinárov, to je skôr otázka pre Libe. Ďalej, odsek 15, e, azylové, azylové konanie, to je tiež veľmi dôležité. Odsek 18, jednotenie rodinných príslušníkov. Nuž, kľúčovou koncepciou je to, že náš výbor sa musí orientovať na konkrétne body a neotvára to znovu azylový balíček. Musíme sa zaoberať otázkami e, súvisiacimi s rodom. Takže teraz budem hovoriť možno ja zo seba ako Maria Koraca Bild, alebo, alebo ako. No ja si myslím, že skôr prejdeme do celých spravodajca a potom sa môžete prihlásiť. Dobre, tak to bolo za EPP. Ďakujeme. A ďalej Malým Björk za GUE. Ďakujem, ďakujem za to, že e, prišli naši hostia, ktorí ste pozvali. Skutočne to bolo inšpiratívne. Ja som tým spravodajkyňou za e, GUE. Ďakujem Mani Hannibal aj za návrh správy. Je skvelý. Nuž, pre nás, GuNGL, je zásadné, že máme azylový balíček, ale nefunguje v prípade žien a preto je dôležité, aby tento výbor vypracoval špecifickú správu so špecifickými usmerneniami, odporúčaniami, ako ho lepšie implementovať a uvieť do praxe, tak aby to pre ženy fungovalo. Môžeme povedať, že tento balíček nefunguje bodka, ale to je bola ďalšia diskusia. Teraz budem hovoriť po švedsky. Takže kto nerozumiete, nasadte si sluchadla. Takže je veľmi dôležité to, čo tu povedali expertky, ale taktiež čo ste povedali vy ostatní. Implementácia. Všetky ženy by mali mať právo na ochranu a a nie sú v podstate, nie je veľa legálnych spôsobov, ako žiadať o v Európskej únie, to je problém. A možno je to ľahšie pre mladých, schopných e, silných ľudí, ktorí nemajú deti, ale potom máme starších ľudí ale, alebo ženy, ktoré sa starajú o deti, takže oni potom postupne zaostávajú na tej ceste, takže um, my sme mali poskytnúť aj ženám ochranu takéto situácii. Samozrejme sú tu aj ďalšie zraniteľné skupiny, ale teraz sa pozriem na otázku žien. Expertky hovorili o utečencoch, a o tej trase cez Západný Balkán. My sme tam navštívili s našou delegáciou tieto osoby a videli sme, počuli sme tam podobné veci ako váš výskumný tým. myslím si že títo ľudia potrebujú špecifické opatrenia. A ľudia sa pod veľkým tlakom, sú stresovaní. Mnoho žien porodilo a nasledujúci deň už boli zase na ceste. A to sú hrozné situácie a taktiež e, rodové násilie, to sa deje, je to fakt a potrebujeme implementovať tieto odporúčania čo najskôr, aby sa mu predchádzalo. Ďalej, čo sa týka uznania potreby ochrany a úrovne, potrebné úrovne ochrany, tak pre ženy to je taktiež treba riešiť, pretože často ženy, e, ženské, prípady týchto žien nie sú riadne riešené a čo týka miery uznávania, tak tá tiež nie je dostatočne vysoká. Navyše, čo sa týka obchodovania s ľudskými bytostiami, tak sme boli svedkami toho, že ženy, ktoré sú obeťami takéhoto obchodovania, tak sú často poslané naspäť. Napríklad v Taliansku bolo 31 žien z Nigérie a potom boli poslané domov do Nigérie, ale to sa nesmie stávať. Takže treba zabrať aj takýmto situáciám. Podporujeme tú myšlienku európskych úsmernení e, na túto tému. Podporujeme väčšinu vecí, čo sa píšu v správe pani Hannibal, čo týka nejakých zlepšení. Čo sa týka integrácie, tak je zaujímavé tu počuť o projekte Jala Trapan. A v rôznych členských štátoch sú rôzne systémy a ja myslím, že toto je skvelý príklad toho, ako by veci mohli a mali napredovať. Súkromným podnikateľom ide často len o zisk. Oni chcú len vycicať štátne prostriedky určite na tieto účely, takže potrebujeme spoluprácu, do ktorej sa zapoja aj rôzne strany, rôzni ľudia podporovať túto spoluprácu. No a skutočne s príspevkom expertiek, tá správa bude určite dobrá a je to skutočná výzva. Potrebujeme tam zapracovať rodové hľadisko. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Sebastia za zelených. Ďakujem pani Hannibal za odvedenú prácu na tejto správe, taktiež za príležitosť, ktorú ste nám dali tým dnešným panelom. Chcem ospravedlniť kolegu Ernesta Urtasuna, ktorý sa zaoberá touto správou, pretože sa mu práve narodilo dieťa. Takže rovnako ako kolegyňa Ajuto, aj ja teraz zažíva e, tie ťažkosti toho, že zladi, musí zladiť prácu poslanca s úlohou otca. Takže toto je veľmi zaujímavá, zároveň dôležitá téma a ja si to myslím taktiež. Čo nám musí byť jasné? Hovoríme tu o spoločnom európskom azylovom systéme, ktorý ale momentálne sa neuplatňuje. Európa vytvorila prekažky eh, pred ľuďmi, ktorí chcú k nám do Európy a chcú tu požiadať o azyl. A my im ukladáme my v podstate ich nutíme, aby išli nejakými ilegálnymi trasami a tam potom padajú do rúk pašerákom a táto nejaká osoba, ktorá žiada, alebo chce žiadať o azyl, sa v podstate stáva ilegálnou. Napriek tomu, teda, že chce žiadať o azyl, ale prichádza sem potom ilegálne. No a my nemáme žiadne legálne cesty, ako prísť do Európskej únie, a, tak aby utečenci a žiadatelia o azyl mohli uplatňovať svoje právo. Toto má v podstate taký stupňujúci efekt a obyvateľstvo v Európskej únii stále viac vníma žiadateľov o azyl utečencov ako ilegálov, takže my sa k týmto ľuďom chováme zle a potom obyvateľstvo v podstate začína prechovať averziu voči týmto ľuďom, ktorí tu chcú len uplatniť svoje prirodzené právo. Taktiež chcem pogratulovať spravodajkyni, pretože tento návrh správy je skutočne odvážny a jasný a myslím si, že so všetkým, čo sme to dnes vypočuli o tých našich štyroch expertiek, tak budeme mať šancu ešte lepšie vypracovať túto správu, pretože nám poskytli zaujímavé údaje. Je to návrh správy, kde napriek tomu, že nemáme k dispozícii všetky riadne údaje, pretože mnohé prípady násilného žena nesú ohlásené, tieto ženy chcú k nám teda prísť a požiadať o azyl, tak nemáme dostatok údajov, a to preto, ako sa hovorí aj v správe, že nie sú dostatočne vyškolené osoby, ktoré by mali identifikovať takéto prípady na hraniciach alebo v, v príjmacích centrách. Ďalej, tá otázka zoznamu bezpečných krajín. Európa momentálne vracia mnoho ľudí, ktorí chcú žiadať o azyl do krajín, ktoré zďaleka nie sú bezpečné. A mnohé z týchto osôb ani nie sú vypočuté. Napríklad teraz v Seute v Melide na španielskej hranici sa zatepla, takzvané vracajú tieto osoby, takže španielská vláda rovno vráti ľudí do Maroka, ale vieme, že v Maroku e, násilie na ženách alebo násilie v manželstve nie je trestným činom. Ani ženy tam nemajú rovné postavenie. Takže my z Európy tieto osoby tam vraciame, ani sa neopýtame, ako sa volajú. Takže tuto, toto e, ich dáva do situácie, kde sú absolútne bezbranné. Takže potrebujeme viac údajov, ako podala pani Hannibal, musí to byť správe jasne stanovené, jasne napísané. Taktiež musíme povedať jasne, že nemôžeme vrátiť žiadneho žiadateľa o azyl do krajiny, kde jasne sa neuznáva rovnoprávnosť žien a kde ma, nemajú teraz špecifickú legislatívu na boj proti násiliu na ženách. A mali by sme protestovať a odsúdiť akúkoľvek deportáciu, ako povedala kolegyňa Björk, do akejkoľvek takejto krajiny. Vieme, že ženy sú vracané do krajín, kde boli v podstate zneužívané v, rámci obchodovania medzi s ľudskými bytostiami. Takže toto, tomuto nemôže dochádzať. Takže ešte chcem zopakovať, že veľmi zaujímavý panel chcem e, poďakovať hostkám za rôzne uhly pohľadu a pani Hannibal, ktorá intenzívne e, pracuje na tejto správe. Ďakujem. Ďakujem a posledným teňom pani Ajuto. Sí, grazie. Io sarò breve in quanto... Ďakujem veľmi pekne. Ja sa snažím hovoriť čo najstručnejšie. Už tu zaznelo viacero veci, tak z úst panelistov, ako aj z ústa kolegov. No a v tejto správe určite najdôležitejšie je žiadavka stanoviť bezpečné legálne cesty do EÚ. O tejto téme sa tiež dlho hovorilo v našej delegácii, my sme to zdôraznili aj v iných správach výboru pre občianske slobody, a myslíme, že to je skutočne jediný možný spôsob, ako zaručiť dodržiavanie ľudských práv a právo tých ľudí, ktorí utekajú z krajín, kde sú mučení, kde život nič neznamená. A netýka sa to len žien, ale ľudský život všeobecne tam nič neznamená. Musíme ako Európania zaručiť tým ľuďom tie základné práva Ďalej je tu množstvo aspektov, o ktorých sa zatiaľ veľmi nehovorilo, alebo sa o nich hovorilo len povrchne. Je tu otázka integrácie. Ja sa budem snažiť v rámci pozmeňujúcich návrhov začleniť do tej správy odkaz na integráciu. Pani Bol sa o tom bude čiastočne zmienila po parížských útokoch exponenciálne narastli rôzne formy násilia a netolerancie, hlavne voči ženám, ktoré nosia závoj. Rôzne negatívne projekty narastli približne o 30 Ženy sú všeobecne oveľa zraniteľnejšie, pretože oproti mužom tá žena to veľmi rýchlo zistiť, pretože je istým spôsobom oblečená, no to je veľmi diskriminačné, a naráža to na ten prvotný cieľ inštitúcií a nás všetkých, a to je snaha o čo najväčšiu integráciu. Všetky problémy, ktoré Európa mala, a má a bude mať, vyplývajú z problematiky nedostatočnej integrácie a na to sa z týchto dôvodov musíme sústrediť. Učiteľky, ktoré prichádzajú do Európskej únie, často chcú odhodiť svoje tradičné odevy, chcú sa obliekať západným štýlom, ale často v skupiny, v ktorých sa pohybujú, etnické skupiny, v ktorých tieto ženy žijú, im to neumožňujú. My by sme to ale na druhej strane mali skôr podporovať, pretože aj v rámci integrácie existuje. Existujú rôzne formy násilia, hlavne proti tým ženám, ktoré chcú prí, príjmu, prijať západný spôsob života. V Taliansku je takýchto prípadov veľmi veľa. To sú také drobné kroky, ktoré vedú k integrácii. My v žiadnom prípade nechceme nikoho nútiť, aby odhodil tradičný odiel, tradičný spôsob života, ale ide tu o slobodu voľby. A tie ženy totiž často túto slobodnú voľbu nemajú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A posledný tieňový spravodajca a predtým, než dostaneme dostanú slovo ďalší rečníci, chcem práve hovoriť o integrácii a oblečení. Teraz nehovoríme, hovoríme o utečencoch a o integrácii z hľadiska práce napríklad a umožnenia aby sa stali súčasťou budúcnosti. Samozrejme sú členské štáty, kde sú tolerantní tomu, čo ľudia, čo ľudia nosia a máte tu nejaké štúdie, či oblečenie vedie k svojemu napätiu alebo násiliu. No a ja by som chcela stať tolerantná k tomu, čo ľudia nosia oblečené, ako vyzerajú. No a Teraz slovo dostanú ďalší rečníci. Pani Koraca Bild, ste prvá, ďakujem pekne. Aby som tiež chcela poďakovať za túto vynikajúcu správu. No a v súvislosti s niektorými tými otázkami a pripomienky, ktoré tu zazneli, ja by som sa chcela spýtať jednu vec, ktorá ma šokuje, a totiž ženy, ktoré porodia a potom ďalej e, utekajú, pretože sa boja, že zmeškajú príležitosť ísť do Európy alebo iných krajín v Európe. Nie je to jednoduchá záležitosť. Ja rada by som sa chcela spýtať na to skutočne, čo si vymyslíte, že by sa malo robiť, pretože my nechceme zadržiavať ženy, tehotné ženy, ženy, ktoré práve porodili. Nechceme ani ženám, ktoré chcú ísť do Severnej Európy alebo do Nemecka. No ja neviem, ja by som chcela isté odpovede, pretože vy ste poukázali na jednu bezprostrednú krízu, ktorá súvisí s utečenkyňami, ktorá si vyžaduje naliehavé opatrenia aktivity, keďže uh, prišla zima. No, ďalšia vec ja by som chcela poukázať na problém dievčat, pretože dievčatá medzi ženami sú práve to najzraniteľnejšou skupinou a bohužiaľ všetky skupiny, všetko, o čom hovoríme, obchodujeme s ľudskými bytostiami, prostitúcia, sexuálne zneužívanie, mrzačenie ženských pohľadných orgánov, čo by malo byť zárukou na poskytnutie azylu. To uvádzate vo svojej, vo svojej správe Myslím, že by sme sa mali osobitne zameriavať na dievčatá. A rovnako by som rada povedala, že otázka prevádzačstva alebo obchodovania s ľuďmi, ste tom hovorili, a to ešte zdôrazním, my máme smernicu a členské štáty musia implementovať mnohé veci, o ktorých hovoríme, ide o implementácii, o tom, že členské štáty nepríjmajú zodpovednosť, a nebudú proti kultúre beztrestnosti rovnaká vec, eh, práve cesty, už pre mňa presídlenie je dôležitou vecou. Sa pozrite na to, um, z Turecka tak je to len pár tisíc ľudí a to je škandalozné a pre ženy viete, že to dôležité dostať sa bezpečne do Európy a ženy a deti osobitne vyhnúť sa sexuálne, sexuálnemu násiliu alebo rodovému násiliu, otázka detencií a detenčných centier. Myslím, že je veľmi dôležité chrániť deti. My na azylovom balíčku uviedli, že deti nemôžu byť zadržiavané, čiže dievčatá tiež nie, pretože najskôr sú deti a až potom migranti. No a mm, to nie je základ na zatýkanie detí, no a zadržiavanie detí. No a ďalej Samozrejme, všetci to vieme, ale chcem na to upozorniť, že integrácia, prístup k vzdelávaniu, k štolám, zdravotníctvu, zdravotnej starostlivosti. Dôležitá na posledná vec, keď môžem, ja som bola na Lampedúze, som vedúca delegácie Libe, sa správou Cecílie. Navštívili sme operácie Mare Securo, talianského námorníctva a tak ďalej, rovnakú vece. A v Turecku to navštívila, no ja chcem zdôrazniť, dôležitú úlohu mimovládnych organizácií. Čiže nespoznám to, čo ste povedali pre našu krajinu, je pravda, samozrejme, preto Európsky súdny dvor rozhodol, že nikto tam nemôže byť naspäť poslaný, takže výsledok, alebo teda výnimka k nariadeniu Dublin. Ja by, ja by som chcela skutočne poďakovať očka ako Moes, to súkromný súkromné osoby, lekári bez hranice, terénske orgány, ktoré majú e, špeciálne toalety, hygienické zariadenia pre e, dievčatá a ženy, psychicky identifikovali problematickú cestu z Nigérie, snažia sa vziať ženy z lodí, ochrániť ich na talianské orgány, talianské námorníctvo, ale aj v Turecku, v Bodrume, videla, že pobrežná hliadka dobre spolupracovala s asociáciou žien Kadír. Ženy sa spájajú v otázkach boja proti násiliu na ženách. Takže skutočne sú veľmi dobré príklady, dobré mobilizácie medzinárodného spoločenstva. V otázkach, ktorých hovoríme. No ja som na to chcela upozorniť. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Niekto ďalší sa neprihlásil. Julie. Uh, sorry, I didn't want to extend. Prepačte, ja nechcem preťahovať čas, ktorý trávime, ale ja mám pocit, ako mnohí ďalší ľudia, keď som si počula um, odborníčky, tak mám také zmiešané pocity. To je veľmi znepokojúce, tieto príbehy počúvať. Ja som žena, mám deti a je ťažké počúvať takéto rôzne veci, ale sú tiež veľmi pozitívne veci. Ja som sociálneho podniku doma, takže je vidíme, že tak vaše projekty prinášajú ako to nájde. Vidím to aj u nás, na severo, v západe Anglická, severo východe Anglická. No a vidím, že prinášate nádej ľuďom. Často sú to skupiny ľudí, ktorí sa ocitajú v veľmi ťažkých situáciách, ktorí sú takí najpodnikavejší, najvynaliezavejší a dokážu nás naučiť niečo, o odolnosti. Stále mám veľký strach a obavy otázky zadržiavania. My som chcela vedieť, čo si myslíte o oznámení Donalda Tuska. Čečenec by mal byť zadržaný na 18 mesiacov a aký dopyt to môže mať na tých najzraniteľnejších ľudí, o ktorých hovoríme, čo sú ženy a deti Ďakujem pekne. Chcel by nejaký poslanec, poslankyňa Európskeho parlamentu ešte niečo povedať? Nie, ďakujem. Takže teraz dostanú slovo naši, naše štyri odborníčky a začneme s Kristín. Nech sa páči. Nech sa páči. 5 minút, nech sa páči. Uh, ja tar det på svenska då. Uh, ja, jag var lite... No dobré, tak ja budem pokračovať po švédsky. Nebola som na to úplne pripravená. Som si vypočula tri kolegyne po mojej lavici a skutočne som ohromená do práce, o ktorej ste hovorili. Myslím, že keď sa pozrieme všeobecne a zohľadníme, že žijeme pomerne v chaotickom svete, tak vždy sa dá povedať, že historicky povedané ženy a deti vždy sú najviac zasiahnuté. Preto je veľmi dôležité, že vždy, keď sa dajú zlepšiť veci, je veľmi dôležité aj to urobiť, pretože to také užitočné. A keď si počujeme tie naše návrhy, ktoré tu dnes zazneli, ktoré skutočne sú podstatou našej činnosti, tak tieto návrhy môžu priniesť obrovské zmeny, ale času je málo a treba konať preto rýchlo. No a ďalej skutočnosť je taká, že tieto veci sú vzájomne prepojené. Neznamená to, že preto, keď ste sa dostali do krajiny, ako utečení sú problémy, sú vyriešené. Ja môžem povedať z mojej skúsenosti, že zohľadom na to, kde žijete v Európe, tak vždy budete potrebovať viac spolupráce vrátania občianskej spoločnosti. A tieto dve úrovne e, musia pomôcť. Takže musíme nájsť nové spôsoby spolupráce a my sa snažíme toto práve vo Švedsku urobiť. Snažíme sa presviečať ľudí Takže ja skutočne dúfam, že dnešné vlastne slova menia na realitu čo najrychlejšie. A rovnako dúfam, že tie rôzne členské štáty tieto zmeny podporujú. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne aj za dodržanie času. Debra, nech sa páči. Ďakujem ja nadviažem na niektoré otázky, e, ktoré tu zazneli v, sú, v súvislosti s azylovým konaním, bezpečné krajiny a zadržiavanie. Takže, týka bezpečných krajín, hovorili si, že musíme sa zaoberať otečenským postupom, konaním a že treba to zohľadniť špecificky na ženy. No a otázka bezpečných krajín, do toho tiež zapadá tie hrozby, ktorým čelia ľudia doma. Sú rôzne v závislosti od toho, či sa jedná o muža alebo ženu. To je tu príklad Maroko, ale sú aj ďalšie. No a práve kvôli tomuto, to tak niekedy je, niekedy treba mať zoznam bezpečných krajín na základe pohľavia to rozdielne niekedy pre mužov a ženy. No a to je založené na členky, či vôbec potrebujeme bezpečné krajiny. V niektorých krajinách, ak ste na zozname bezpečných krajín, hm, je jednoduchší váš návrat tam, nemusí, nemáte, e, nemáte možnosť sa odvolať, alebo môžete sa odvolať len keď ste sa vrátili do tejto krajiny, e, že e, prechádzate, alebo že tá osoba prechádza s rýchlým konaním, Takže otázka bezpečných krajín pre ženy je veľmi relevantná. Ďalšia vec, zadržiavanie. Myslím, že to je zlé pre kohokoľvek, je to zlé pre nás všetkých. Áno, a môže to byť bez, neohraničené, bez údania špecifického dôvodu, prečo sa tam osoba nachádza, je to veľmi traumatizujúce. Takže ja myslím, my si myslíme v našej organizácii, že žiadny žiadateľ o azyl by nemal byť zadržaný. A rovnako si uvedomujeme, že to má aj veľmi dôležité a zlé dopady na zraniteľné skupiny, vrátanie detí, ako bolo povedané, tie nemôžu byť nikdy zadržiavané a rovnako e, ženy, ktoré sú tehotné, ktoré boli obeťami násilia, vieme zo štúdií, že skúsenosť e, zadržania e, traumatizuje ľudí, má negatívny dopad na mentálne zdravie a to e, trvá aj po prepustení. No a ďalej sa hovorilo o potrebe implementácie. Existujú viaceré dobré politiky, ktoré sa neimplementujú. Členské štáty nepríjmajú zodpovednosť. To sa hovorilo aj ja som. A bola veľmi dobre si uvedomujem, že jedna z vecí, ktoré by, ktoré by pomohli ženám už v prvej fáze rozhodnúť, čo by zabránilo napríklad zadržiavaniu, aj zaistiť, aby hodnotenie dôveryhodnosti boli presné. Ja som bol v miestnosti so stovkou žien utečenkyň a pýtal som si, čo je kľúčom. A keď prechádzate procesom azylového konania, oni povedali, že to je dôveryhodnosť. No hovorili sme o potrebách, aby ženské hlasy v tomto boli vypočuté. No a našou kampaňou, na našej kampani žiadame takéto opatrenia ktoré sú v vašej správe, myslím, to musia byť odporúčania, a pretože to malé praktické veci, ako aj prekonanie kultúry nedôvery, nahradí to kultúrou ochrany, čo bude znamenať veľký, veľkú zmenu pre ženy, ktoré žiadajú azyl. Um, Uh, now, now uh, no, yes, Andrea, please. Ďalej Andrea, nech sa páči. Ďakujem. Vyjadrila by som sa najskôr k tomu, či sa ženu, ženy majú um, iba ďalej. Možno trošku z našich poznatkov eh, UNHCR my sa snažíme poskytovať neutrálne informácie ľuďom, ktorí sú na ceste, aké e, existujú možnosti a aké dopady má napríklad to, že neprechádzajú cez e, tie krizové príjímacie centra, hotspoty a tiež na koho sa môžu obrátiť v tomto procese. A tu sa snažíme samozrejme bojovať proti informáciám od paširakova prevádzačov. Mm, ľudia sa snažia pokračovať o svojej ceste z rôznych dôvodov. Často nevedia o tom, aké panujú podmienky v ich cieľovej krajine. Ehm, aj o tom sa im snažíme poskytovať informácie, aby mali predstavu o tom, čo ich očakáva buď v krajinách, do ktorých budú presídlení, alebo v tranzitných krajinách, alebo v krajinách, eh, v ktorých sa možno rozhodnú ostať ešte možno eh, jedno doplnenie eh, k týmto osobám, ktoré sú na ceste. Viete, že e, takáto osoba má právo požiadať o azyl kdekoľvek e, si to želá. To súvisí s pravidlom nevracenia, ktoré ešte stále je v platnosti. Je veľmi ťažké niekoho prinútiť ostať v Grécku, keďže tam panujú dosť ťažké okolnosti, ale e, Situácia sa môže zhoršiť, ak sa počet žiadateľov o azyl veľmi výrazne zvýši. Konkrétne teda v Grécku, či by to celý systém zvládol takýto vysoký počet žiadateľov. A ešte jedna vec k presídľovaniu. My to vnímame ako jednu z veľkých možností legálneho vstupu. V súčasnosti by sa to malo využívať o mnoho viac. Je tam zhruba 20-40 tisíc osôb, ktoré by sa mohli stať súčasťou tohto programu. Rozhodne by členské štáty mali sa viac eh, zúčastňovať takýchto programov a ešte v krátkosti možno k vyhláseniu tunela Tuska, len som si rýchlo prebehla článok, e, ktorý bol zverejnený dnes e, do poludnia. Myslím, že ešte stále nie celkom jasno v tom, kto presne je utečenec a kto je migrant. Pán Tusk hovoril o 18 mesiacoch a mne ide napadá smernica o návratoch, e, keď za istých mimoriadných okolností by mohlo dôjsť zadrženie danej osoby na až 18 mesiacov ešte stále sa však musí preskúmať právna platnosť takéhoto eh, pravidla. Rozhodne eh, sa to nebude vzťahovať na osoby, ktoré eh, nepotrebujú medzinárodnú ochranu. A je tu riziko, že sa tým poruší článok 8 a 9 príslušnej smernice, ktoré stanovujú čo najrychlejšie spracovanie žiadosti a čo najkračšie obdobie zadržiavania v čo najbezpečnejších podmienkach. Myslím, že to bolo všetko, k čom som sa chcela vyjadriť. Ďakujeme. A teraz Rachel ešte. Ďakujem. Všetky naše odporúčania sa týkajú toho, ako chrániť ženy a dievčatá, ktoré sú na ceste tu nejde o klasickú humanitárnu situáciu, keď ide o stabilný počet obyvateľstva v nejakom tábore, e, kde by sa mohli zaviesť relatívne jednoduchšie e, programy e, pomoci, poradenstva a tak ďalej. Teda všetko to, čo som povedala o lepšej cezhraničnej koordinácii, o posúvaní informácií aj cez hranice, o koordinovaných reakciách, s tým súvisí, ešte som nespomenula tiež spoločné kritéria zraniteľnosti, tak aby vo všetkých krajinách e, bolo možné okamžite získať prehľad o tom, ktoré skupiny sú najzraniteľnejšie a môcť e, im ponúknuť pomoc, e, ale tiež by sa malo inovatívne pristupovať k prevencii rodovo podmieneného násilia, mali by sa poskytovať informácie už na hraničných prechodoch, mali by sa tieto informácie ďalej posúvať ďalej, a tiež by sa mali poskytovať rôzne formy pomoci po vystavení takémuto násiliu. Čo sa týka zamerania na dievčatá, naše výskumy globálne dokazujú, že zrejme jedna z najrizikovejších skupín sú e, dospievajúce e, dievčatá, najmä ak cestujú samé, keď sú izolované, keď sú nútené veľmi v mladom veku prevziať e, starostlivosť o mladších súrodencov, e, či e, keď sa v mladom veku stávajú matkami, sú naozaj mimoriadne zraniteľnou skupinou. My sme na globálnej úrovni uskutočnili rozsiahle výskumy v tejto oblasti. Naozaj je potrebné okamžite zacieliť pomoc na tieto Eh, dievčatá v adolescentnom veku, pretože sú veľmi vystavené týmto rizikám. Ďalej, pokiaľ ide o uznanie kvalitnej práce, mm, ktorú mimovládky robia priamo na mieste, áno, to mm, berieme na vedomie. Misia, ktorú sme uskutočnili, bola krátka, bola to misia OSN. Naša ďalšia cesta um, bude do Švédska, Srbska, a tam sa chceme priamo v kontakte s mimovládkami venovať týmto témam. V Taliansku e, je však e, o mnoho viac e, usadenejšia populácia, na ktorú sa má zameriavať pomoc. Tam až také intenzívne pohyby týchto ľudí nie sú. Možno teda by sa to dalo efektívnejšie zasiliť aj takú pomoc. No možno nie celkom pre Lampedusu to možno neplatí ale v Grécku a v Macedónsku sme predsa len videli veľké rozdiely, dokonca aj medzi jednotlivými ostrovmi. Tam jednoducho neboli žiadne štruktúry pomoci pre ženy a dievčatá, aj celkovo žena a dievčatá tam bolo veľmi málo. My sa teda eh, ďalej chceme sústredovať na spoluprácu práve s týmito organizáciami. Ďakujeme veľmi pekne. Všetkým, ktorí sa zúčastnili diskusie, ďakujem veľmi pekne aj štyrom našim hostkám. Ja som sa dozvedela veľa užitočných informácií, je pre nás e, veľmi podnetné môcť sa s vami mm, rozprávať na túto tému. Ešte na záver, ak dovolíte, ak môžem niekoľko poznámok, odborníci sa snažia už istý čas poukazovať na dianie, ku ktorému dochádza už dlhodobo a ktorom sa možno nevie. Okrem iného a najmä e, rodovo podmienované násilie a ďalšie témy, ktoré e, osobitne e, súvisia s ženami a dievčatami. Ale všetko, čo súvisí s utečencami, čo sa ich priamo týka. Ja dúfam a verím, že sa na tieto veci bude poukazovať aj naďalej, že sa uh, o tom bude zvyšovať povedomie, že to nebude len úzka skupinka zainteresovaných ľudí, ktorí sa tomu budú venovať, ale že sa to bude dostávať na oči verejnosti. Je totiž naliehavo potrebné, aby sa tejto téme dostalo dostatočné uznanie a aby sa takýmto fenoménom mohlo potom zabrániť. Keď ženy prichádzajú do týchto príjímacích centier, keď žiadajú o azyl, A keď majú ťažkosti hovoriť o svojich skúsenostiach, e, myslím, že my musíme na toto poukazovať, e, musíme upozorňovať e, na toto dianie. Je tu totiž akási nedôvera už vo fáze prijímania. A tie alternatívy sú dosť hrozné. Buď sa obratíte na súd, čo zrejme nie je e, veľmi príjemná alternatíva nikdy, z žiadnych okolností, alebo sa jednoducho vzdáte možnosti stať sa utečencom. Teda je to naozaj veľmi vážna téma. Ja som veľmi rada, že sa nám podarilo rozobrať ju dosť do podrobnosti dnes. Ako sme už povedali, e, mladé dievčatá v adolescentnom veku sú veľmi rizikovou skupinou a tiež ženy vo všeobecnosti mňa dosť zaujalo, keď e, sa hovorilo o tom, že utečenky často chcú ostať anonimné, nechcú, aby sa vedelo, aby bola známa ich totožnosť. Je tu akási snaha aby neboli pomenované, aby ostali anonymné. A to samozrejme ešte zvyšuje e, celú túto oblasť poskytovania pomoci. Je pochopiteľné, že tieto ženy chcú ostať v anonimite a to len dokazuje, e, aká vážna je celá táto situácia. Myslím teda, že si môžeme z tohto stretnutia odniesť naozaj veľa. A ďalšia veľká otázka súvisí s tým, keď sa dostanú do svojej cieľovej krajiny, ako potom prebiehajú ďalšie fázy ich života v tejto krajine. Táto správa sa snaží popisovať celý tento proces eh, od eh, počiatočných fáz eh, um, ehm, utečenectva až e, po príchod uh, cieľovej krajiny a života v danej krajine. Ja ako spravodajkynia môžem povedať, že toto stretnutie bolo mimoriadne užitočné a podnetné. Celkom iste bude množstvo pozmeňovacích návrhov k mojej správe práve nadvezujúc na toto stretnutie a tieto vaše vyjadrenia. Ďakujem. Um, the hearing is now over, so unfortunately we do have... Týmto sme ukončili ehm, toto vypočutie. Máme ešte jeden bod na programe. Tí z vás, ktorí ste prišli ehm, na vypočutie, ehm, môžete samozrejme ostať. Bola by som rada, keby prítomní poslanci ostali. Máme totiž ešte jeden bod na programe. So this is the, this is the last item now.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 Poďme teda rýchlo ešte k poslednému bodu na našom programe. Tejme téma sociálneho dumpingu v Európskej únii. Spravodajkyňou je kolegyňa Evelyn Regner. Nech sa páči, dávam jej slovo. Ďakujem, pani predsedajúca, drahá Mary, všetci tí, ktorí ešte sú schopní dávať pozor túto pokročilú hodinu. Chcela by som stručne priblížiť svoje stanovisko na túto veľmi dôležitú tému, na ktorú by sa dalo hovoriť eh, isté, že celé hodiny. Ja však chápem, že časy pokročili a pokúsim sa naozaj eh, vyjadriť sa veľmi stručne. Ide tu o mzdový dumping, ide tu o boj proti mzdovému dumpingu a v tejto súvislosti je naozaj eh, veľa, čo by bolo treba urobiť Pokúsim sa poukázať na niektoré aspekty tejto súvislosti, ktoré sú z pohľadu žien mimoriadne relevantné. Mzdový dumping je téma, ktorá súvisí do veľkej miery s vysielaním pracovníkov, ktorým často dochádza, ale, mzdová, ale mzdový dumping je tiež téma, ktorá zachádza ešte ďalej. A najhoršia forma mzdového dumpingu je práca na čierno. Tam sú súvislosti isté, že e, sociálnych odvodov, rôznych iných nových eh, odvodov, eh, ktoré neprebiehajú v danej súvislosti. Mm, Zdový dumping eh, je istý, že smutným fenoménom, ak je človek núčený podrobiť sa takéto pracovnej ponuke. Často ide o mladých ľudí, ktorí pôsobia zdanlivo ako osoby sa o Teda tento fenomén nadobúda rôzne podoby. V tejto súvislosti a síce um, v súvislosti s tým, že sú postihnuté najmä niektoré sektory, konkrétne by sa dalo um, aj prim, prijať isté konkrétne kroky. Chcela by som spomenúť konkrétne odvetvia, ktoré sú najviac postihnuté týmto mzdovým dumpingom a síce sa to týka predovšetkým žien. Ide teda jednak o sektor starostlivosti, taktiež pomoci v domácnosti. Tu sa deje mnoho eh, v tajení, skryto v práve e, Kuneva sa o tom tiež hovorí. Sú tam obsahnuté dobré návrhy, to by sme mohli zapracovať aj na tomto mieste. Ide tu o ženy, ktoré opúšťajú svoju rodinu, aby istý čas pracovali v e, cudzej krajine, ponúkajú tieto služby starostlivosti a potom sa e, snažia vrátiť späť do svojej krajiny pôvodu a znamená to, že deti vyrastajú bez svojej matky, že sú e, rodiny rozrvávané. A na mm, týchto miestach potom tieto ženy chýbajú. Ďalej sú to iné odvetvia, ktoré sú klasickými odvetviami, ktorých dochádza k vysielaniu pracovníkov. A to sa tiež týka veľmi priamo žien, najmä sektore ehm, spracovania mesa. Tu som mala možnosť aj ja sama sa oboznámiť eh, s tým, že ženy prespávajú eh, v, niekde v sklade a cez deň um, rozoberajú nejaké živočišné výrobky, eh, z ktorých potom produkujú eh, meso. Eh, sú to praktiky, ktoré by sme mali všemožne sa snažiť zabrániť. Teraz je na rade fáza konkrétnych návrhov. Nemali by sme príliš veľa času zabíjať iba popisovaním stavu kolnosti, Mali by sme sa snažiť predložiť najmä praktické návrhy, ako veci zlepšiť. Ja som informácií prezrela štúdiu Európskej komisie v súvislosti s vysielaním pracovníkov. E, táto štúdia je z decembra 2014, teda je relatívne aktuálna. Keď sa pozrieme na túto štúdiu pozornejšie, nie sú tu žiadne konkrétne štatistické údaje o ženách. My by sme potrebovali práve v tých oblastiach, o ktorých vieme, že tam sú dosť vážne problémy, konkrétne štatistiky o ženách a preto chcem navrhnúť, aby sme vyzvali komisiu, aby tieto sektory preskúmala a aby sa zamerala najmä na odvetvia, v ktorých sú najrizikovejšie e, ženy, čo sa týka vystavenia mzdovému dumpingu. Jestli, že dá sa tu vytvoriť aj prepojenie s platformou práce na čierno. Tu predpokladám, že už rokovania s radou boli uzavreté. Mohlo by sa to predsa len nejakým spôsobom prepojiť s ohľadom na špecifické súvislosti so ženami. E, ďalej, čo sa týka praktického prístupu, podľa mňa by bolo potrebné využiť túto informačnú sieť internetových strán, respektíve vytvoriť ju. Táto tiež ešte neexistuje, malo by sa to napraviť. Existuje napríklad vynikajúca stránka e, zo sektora stavebníctva, ktorá sa venuje práve informáciám o vysielaní pracovníkov z jednotlivých krajín ale nie je to zamerané na ženy. No a na tieto oblasti by sme sa mali zameriavať, ktoré sa týkajú predovšetkým žien, kde sú teda ženy viacnásobne diskriminované. No už ešte v správe Koneva som videla, že sú tam mnohé cenné informácie, takže by sme to mohli príslušným spôsobom prepojiť. No už v Rakúsku skvelé príklady spolupráce medzi Maďarskom a Ra- Rakúskom. A ja sa úplne nevyznam, alebo ľudia presne nepoznajú, aké sú tam podmienky. Musia byť ľudia informovaní. A základné informácie, sú, tam musia byť dispozície, ako napríklad, aký, ako vyzerá moje zabezpečenie, aký plat má mať. A je tam kontaktné miesto, kde tí ľudia sú podporovaní. A toto je skutočne veľmi pozitívne. No, preto som kládla dôraz na tieto praktické aspekty a chcela by som zúrazniť jeden z nich. Veľmi dôležitý aspekt je otázka ručenia. Napríklad e, subdodávateľia e, a ženy, ktoré sú cez agentúry zjednávané ako napríklad e, e osoby, ktoré sa starajú o iných. Takže sú tu e, konkrétne pravidlá, musíme tam všetko objasniť, osvetliť a mať bojovať proti sociálnemu a platovému dumpingu v tejto oblasti, predovšetkým čo sa týka žien. Ďakujeme, Evelyn. Michaela Šalidrová by sa chcela vyjadriť. Alebo ešte niekto ďalší po nej? Nie? Dobre. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem pani spravodajkyni za prednesené stanovisko. Myslím, že naozaj navrhla niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré by mohli pomôcť v boji proti sociálnemu dumpingu so zameraním na ženy. My by sme sa mali pridržiavať toho pohľadu výboru pre ženské práva, pretože ináč je to správa, ktorou sa bude zaobrať výbor EMPL, ale máme tam aj my určitý priestor. Ja sa na sociálny dumping pozerám ako na nástroj nekalej konkurencie. A proti tejto nekalej konkurencii musia bojovať aj tí, ktorí sú vystavení tejto nekalej konkurencii. A to sú tí zamestnanci, tí pracovníci. Tu je dôležitý návrh pani kolegyne, je tu bod 2 a bod 3 to sú informačné siete, možnosť získať čo najviac informácií pre zamestnancov, zamestnancov, aby sa mohli podľa toho orientovať a brániť sa niektorým nekalým praktikám. A ja mám tu skúsenosť, že keď títo zamestnanci, títo pracovníci majú tieto informácie, tak sa dokážu lepšie rozhodovať a myslím si, že to je veľmi dobrá cesta, to by som 100% podporila, to je bod 2 aj 3. Druhý nástroj, ako bojovať proti tejto nekalej konkurencii, teda proti sociálnemu dumpingu, je dôsledná implementácia smerníc, ktoré sú v platnosti. Dôsledná implementácia legislatívy, to znamená smernice o službách, o vysielaní pracovníkov to kolegyňa tam taktiež, myslím, naznačuje. S čím by som mala trochu problém, to je ten blacklist for employers that do not comply with EU legislation, takže negatívny zoznam zamestnávateľov, ktorí neplnia európske e, pravidlá. To je škandalizácia určitých zamestnávateľov. To si myslím, že je veľmi silný nástroj, ktorý je adekvátny, pokiaľ ide o trestné činy alebo o napríklad ohrození života a tak ďalej. Takže to, to čo, to, čo sa týka toho blacklistu negatívneho zoznamu, tak to je veľmi silný nástroj, nie som si istá, nakoľko to bude možné presadiť. V každom prípade, kolegyňa, ďakujem za vaše návrhy. Myslím, že to bude dobré stanovisko, ku ktorému sa pripojíme aj nášmi eh, pozmeňujúcimi návrhmi. No aby sme to zhrnuli. Chcete sa vyjadriť, pani Regner? Áno, len stručne. Ďakujem srdečne za vaše pripomienky, za vaše podnety, ohodnotenie. Ja som to všetko zapísala, určite budem mať príležitosť s ostatnými tými spravodajcami, spravodajkyňami sa si prejsť jednotlivé body a návrhy, takže len stručne k tomu negatívnemu zoznamu tých e, zamestnávateľov. Ja som aj v výbore taxe a tam sme videli, že sa dejú skutočne zlé veci, napríklad čo sa týka agresívneho daňového plánovania, daňových únikov, všetkých tých e, rôznych machinácií, Starbucks, IKEA a tak ďalej, mohla by som chceli zoznamenovať, tak niekedy je v tom prípade potrebné menovať konkrétne podniky, pretože v takýchto prípadoch oni reagujú až vtedy, keď sú menované. Takže tento negatívny zoznam ešte môžeme prediskutovať. Ke, nejde tu o nejaký malý stredný podnik, ktorý urobil trochu chybu. Nechceme pranierovať takéto podničky. Takže pokiaľ systematicky sa pestuje nejaký obchodný model, ktorý je založený na nekalej hospodárskej súťaže, nekvalých praktikách, tak tam môžeme menovať konkrétne podniky a môžeme ešte prediskutovať, ako to čo najlepšie urobiť. Ďakujem ešte predtým, než skončíme harmonogram. Takže lehota na sa návrhy 16. decembra. Hlasovať sa bude 17. februára o stanovisku práva výboru EMPL, to bude 22. marca a potom na plenárku to ide v apríli. A teraz vám ďakujem za účasť. Ďakujem, že ste ostali tak dlho vo štvrtok povede a končíme. Thank you.